Uh, uh, Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Možno by sme mohli uh, začať. Pozdržal som to 5 minút na to, aby kolegovia mali možnosť doraziť. Máme tu teraz viacero poslancov, takže ďakujem veľmi pekne za účasť na veľmi dôležitom zasadnutí, pretože sa budeme venovať vymenovaniu a opätovnému vymenovaniu členov dvora auditorov. Kolegovia si iste uvedomujú a vedia, že mandát šiestich členov dvora auditorov vyprší 6.5. No a dnes budeme mať jedno opätovné vymenovanie a potom vypočujeme piatich nových kandidátov na konci každého jedného vypočutia alebo po ukončení vypočutí sa stretneme po obede a vyhodnotíme vypočutia budeme hlasovať. Hlasovanie bude tajné o každom zo šiestich kandidátov. E, prvý kandidát, ktorý tu dnes medzi nami je, je pán Balko zo Slovenska, ktorý e, je už skúsený kandidát, ide o jeho opätovné vymenovanie, ale viem, že pán Šoltes by ešte rád povedal pán slov. Nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem pokračovať eh, v mojom rodnom jazyku a preto si prosím nasete sluchadla. Eh, vážené kolegyne, kolegovia, vážený kandidát, pred nami je dnes veľmi dôležitá úloha a navrhujeme šiestich nových členov Európskeho dvora auditorov inštitúcie, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu e, pri dozore nad verejnými financiami. No a predovšetkým si samozrejme želáme, že aby e, dôležitú úlohu e, zohráva tiež pri podpore zore nad používaním prostriedkov. A to nie je len privilégium, ale aj veľmi veľká zodpovednosť No a nad dodržiavaním tejto zodpovednosti na, na to dodržiavanie dozrá Európsky dvor auditorov, ktorý bude zohrávať dôležitú úlohu nielen v rámci revízie, ale predovšetkým aj pri kontrole alebo hodnotení účinnosti a úspešnosti a ekonomickosti použitia európskych prostriedkov, o to viacej, keď a sa európskemu rozpočtu podarí obrátiť smerom result-based budget princípu. My dnes budeme rozhodovať o podpore šiestich kandidátov. A predovšetkým by som chcel upozorniť na niektoré veľmi dôležité fakty v súlade s zmluv o fungovaní Európskej únie. Členovia dvora auditorov sú vyberaní eh, z osôb, ktoré pripadajú alebo, alebo boli členmi národných orgánov a sú vhodní na túto službu. Ich eh, ne, nezávislosť musí byť eh, nepochybná. O tom sa píše v zmluve o fungovaní Európskej únie nie je to poprvýkrát, že sa zaoberáme touto úlohou. V predchádzajúcich úlo- eh, rokoch eh, sme boli svedkami toho, že okrem týchto kritérií sa použili aj iné kritéria. Dnes eh, samozrejme dôležité bude, ktorým kritériám dáme prednosť a tiež kandidáti, ktorí sa dnes predstavia, a v ich prípadoch sú rôzne rešpektované tieto kritériá. Keď sa pozrieme keď eh, sa pozrieme na zmluvu o fungovaní Európskej únie a uvedomím si to, čo som čítal, tak eh, je jasné, že eh, objavujú sa isté problémy, ale skutočnosťou ostáva, že čo je určené v zmluve o fungovaní Európskej únie, je veľmi dôležitá dohoda, podmi- dôležitá podmi- podmienka a treba si ale tiež uvedomiť, že je to inštitúcia, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní verejnosti o tom, ako európska administratíva, byrokracia využíva prostriedky daňových poplatníkov. Musím povedať, že dnes sa nás nečakajú jednoduché úlohy z hľadiska toho, ktorých kandidátov budeme vypočúvať a ktorí nás budú informovať o svojich skúsenostiach, prostredných a bezprostredných. No a predtým, než prejdeme eh, na otázky mu kandidátovi, rád by som upozornil ešte na jednu veľmi dôležitú skutočnosť. Myslím, že, že je jasné, že na dnešnom zozname eh, kandidátov na nových členov Európskeho dvora auditorov ide iba o mužských kandidátov. No a prečo to zdôrazňujem? Európsky parlament už dlho eh, zdôrazňuje význam rozrovnoprávnenia mužov a žien. No a parlament v budúcnosti eh, sa bude aj pri výbere členov Európskeho dvora auditorov zaobrať otázkou eh, rovnoprávnosti mužov a žien a rovnakého zastúpenia len na ilustráciu mojich slov. Momentálne Európsky dvor auditorov eh, zastupuje 5 žien z 28. To je len 18 eh, s vymenovaním 6 nových, ktorí sú len muži, sa tento stav samozrejme nezlepší. No a keďže dnes sa ešte ďalší traja alebo tri krajiny predložia a svojich kandidátov, tak myslím, že je na mieste, aby sme vyzvali tých, eh, tie členské krajiny, ktoré pošlú svoje návrhy, eh, že túto skutočnosť, eh, tento, tú rovnoprávnosť musia riešiť dobre, pretože by sa vyvíjala situácia ako teraz, tak v budúcnosti bude Európsky dvor auditorov zastupovať len 10% žien a to, myslím, je dôležité a treba jasne povedať stanovisko Európskeho parlamentu. A my vyzývame členské štáty, aby rešpektovali rovnoprávnosť a rovnaké zastúpenie mužov a žien. Ja myslím, že na základe toho, čo som povedal, máme dostatočné informácie k tomu, aby sme začali s vypočutím prvého kandidáta. Ja by som všetkým členom výboru konta a všetky by som vyzval, aby čo najlepšie e, sa spýtali, najlepšie otázky poslať, postavili kandidátovi a pre, tak sme mohli preskúmať jeho skúsenosti a spôsobilosť vykonávať túto e, činnosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Šoltes, e, za tento, tento komplexný úvod a za to, že ste hovorili o rodovej rovnosti. V každom prípade si myslím, že to je vec a signál, ktorý treba jasne vyslať členským štátom pri menovaní budúcich kandidátov. Prvým kandidátom dnes je pán Balko, je to opätovné vymenovanie a ja navrhujem, aby sme postupovali následovne. Poprvé, pán Balko dostane 5 minút na krátku prezentáciu, potom požiadame spravodajcov na, o otázky a potom otvoríme diskusiu pre členov výboru, aby položili otázky a potom kandidát zodpovie a na záver spravodajca povie svoje záverečné pripomienky. No a na úvod dostane slovo teda pán Balko. Je to opätovné vymenovanie zo Slovenska. Pán Balko pôsobí už v tejto pozícii 5 rokov a jeho počas posledného mandátu sa venoval štruktúrálnym fondom a regionálnej politike. A že viackrát bol na tomto výbore a kolegovia ho poznajú. Takže pán Balko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Dobrý deň, vážený pán predseda, pán Von, vážený pán spravodajca, pán Šoltés, poslankyne poslanci, vážení členovia Výboru pre rozpočtovú kontrolu, dámy a páni. Ja presne pred šiestimi rokmi som som sa pre vás postavil 15. marca 2010 ako kandidát na vymenovanie za člena Európskeho dvora auditorov. Dnes som pred vami ako kandidát na opätovné vymenovanie v postupe, ktorý považujem, je, ktorý je podobný, aby no, ste, ste ma nominovali do funkcie, alebo teda podlieham teraz procesu udelenia absolutória ako člen dvora auditorov. Za ostatných 6 rokov som mal a viacero príležitostí stretnúť sa s vami a spolupracovať s vami ako spravodajca pre výročné správy Dvora auditorov o kapitole pre výskum a iných interných politikách a soci o hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej kohézii, ale tiež stanoviska Dvora auditorov o legislatívnom návrhu pre program Horizon 2020 pravidla participácie pre osobitné výročné správy o, o výskumných aktivitách EÚ a projektoch EÚ a osobitných správach, ktoré sa týkali Záručného fondu pre malé a stredné podniky, implementácie 7. rámcového programu pre výskum a jednotný audit a, a spolupráca komisie s národnými organizáciami, národnými úradmi. A ja myslím, že dobré kontakty, ktoré máme, sú konštruktívne, profesionálne a plodné a inšpirovali mňa počas mojej činnosti vo dvore auditorov. Keď som si vypočul vaše pripomienky a odpovedal na vaše otázky počas prezentácie, pri viacerých príležitostiach na zasadnutí vášho výboru. E, veľmi, e, za to veľmi dôležité som e, považoval bilaterálne prípravné zasadnutia s viacerými z vás. Mne sa tieto pracovné vzťahy páčili, ocenil som ich, charakterizujú ich vzájomný rešpekt, dôvera a otvorený dialog, ktorý sa uskutočňuje tiež na inštitucionálnej úrovni medzi našimi dvoma inštitúciami. A toto inšpirujúce pracovné prostredie e, spolu s dobrým rámcom zodpovednosti obohatilo spoluprácu Dvora auditorov a parlamentu a pomohlo to pri vykonávaní ich právomoci, kontroly, e, implementácie rozpočtu EÚ. No a to je proces, e, na ktorom chcem ďalej pracovať. Som veľmi silno motivovaný. Mojím cieľom je pomôcť implementovať strategické výročné a viacročné strategické dokumenty Dvora auditora do roka 2017 a po ňom a podporujte e, podávanie správ o potrebách aj členských štátov, e, inštitúcií a Európskeho parlamentu a to poskytovať informácie e, aktuálnymi správami. Moja motivácia je veľmi silná aj kvôli tomu, pretože Slovenská republika sa ujme predsedníctva rady v druhej polovici tohto roka. No a samozrejme, ja veľmi rád prispejem k jej, jej úspechu. Ja som počas výkonu svojej funkcie spoznal dvor auditora ako veľmi profesionálnu inštitúciu, ktorá však prešla výraznými zmenami vo svojej organizácii a práce a tá posledná z nich je implementácia e, novej organizácie na základe úloh som zhromaždil ke skúsenosti s prácou dvora auditorov a myslím, že to bude príspevok k ďalšiemu fungovaniu a k ochrane finančných záujmov občanov EÚ. Keď mi zveríte dôveru ako kandidátovi, ktorý už má za sebou Eh, jednu, pl, pl, pl, jedno plné funkčné obdobie, eh, čo je stabilitu, a zaručujete stabilitu práce dvora auditorov a tiež je to v súlade s faktom, že súd privíta eh, veľa nových členov tento rok, tak ako už zdôraznil spravodajca. Vážený pán predseda, poslankyne poslanci, ďakujem vám veľmi pekne za spoluprácu aj ako za vynikajúcu podporu a teším sa na ďalšiu konštruktívnu, lojálnu, úprimnú spoluprácu počas môjho ďalšieho nasledujúceho mandátu ako člena Dvora auditorov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán Balko, za vašu prezentáciu. No a teraz môžeme prejsť a, a slovo dáme spravodajcovi a jeho otázkam. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za slovo. No, Vážený pán kandidát, vaše profesionálne skúsenosti sú nepochybné, avšak máte za sebou 6 rokov vo funkcii člena Európskeho dvora auditorov, ale aj tak mám pár otázok. Aký je váš názor? Ako Európsky dvor auditorov by mohol lepšie podporený o verejnej mienke ako relevantná inštitúcia. To znamená, keď vydávate stanoviska a keď stanoviská dokonca nie sú pre niektoré inštitúcie úplne ideálne, či už komisiu alebo parlament, a nenadvezujú na to žiadne ďalšie opatrenia, aký máte vy názor, ako môžeme túto úlohu využiť na to a posilniť úlohu Európskeho dvora auditorov a podporujte rozhodovania a príjmanie rozhodnutí. Posilnite úlohu. Ďakujem pekne. Druhá otázka znie, prečo myslíte, že Európsky dvor auditorov zapojiť tie 3E, ekológia, e, equality, rovnosť a etika, pretože teraz tieto tri otázky sú čoraz dôležitejšie a tiež otázka etiky a riadenia verejných zdrojov. To je veľmi závažná vec. A v každom prípade viete, že vy ako člen dvora auditorov musíte zachovávať svoju nezávislosť, takže myslím, že nie je dobré, keď by ste uznámili, že budete dávať nejaké špeciálne preferencie nejakej krajine aj keď Slovensko sa ujme predsedníctva eh, v druhej polovici tohto roka. Takže vy budete člen Európskeho dvora auditorov. A posledná otázka. Ak budete mať čas na, na odpoveď, pred 6 rokmi, 15. marca 2010 ste odmietli odpovedať na poslednú otázku o možnosti stiahnuť vašu kandidatúru v prípade, že Európsky parlament by vám dal negatívne hodnotenie, takže mohli by ste nám vysvetliť, prečo pred šiestimi rokmi ste odmietli zodpovedať túto otázku. Ďakujem pekne. Pán Balko, možno na úvod môžete zodpovedať na tieto otázky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ak dovolíte, tak urobím to isté ako vy a vaše otázky zodpoviem eh, v rodnom jazyku v slovenčine. Vidíte, že sú tam podobné hovoriť e, po slovensky na vaše otázky. Začnem možno e, zozadu. E, Či som odmietol odpovedať na otázku, tak áno ja si spomínam že som dal takú nejakú guľatú odpoveď že ak by som dostal tak by som zvážil svoje, e, odpovede a poradil by som sa so svojou e, vládou. iste mal som byť jednoznačnejší samozrejme e, bol som ďaleko od toho aby som ešte vtedy nejako podrobnejšie vedel že skutočne tie vzťahy medzi členom dvora audítorov a týmto výborom musia byť založené na úplnej dôvere Takže ak by som mal odpovedať dnes, dnes by som dal jednoznačnú odpoveď, že yes. Čiže nebol by som, nebol by som vyhýbavý, ale skutočne mm, na základe poznania e, toho uplynulého obdobia by to bolo tak aký je môj názor ako by európsky dvor audítorov mohol lepšie e, podporený vo verejnej mienke E, názor na to, e, e, ako by som posilnil úlohu dvora audítorov a posilniť celkové impact dopad našich, odporúčaní a záverov. ja by som chcel povedať jeden príklad ktorý sa stal počas alebo ktorý je aktuálny počas súčasného discharge procedure Eh, ako raportér eh, kohézie eh, som bol zodpovedný teda za prípravu kapitoly six a diskutovali sme aj počas hearingu o tejto kapitole o odporúčaní číslo five to odporúčanie číslo five hovorí o tom že komisia upravila upravila možnosť čerpania e, finančných inštrumentov svojím nariadením a že sa tak malo stať jej návrhom pre legislatívne autority teda pre vás a pre, pre radu e, formou prijatia dodatku k príslušnému nariadeniu e, rady a komisie nebolo prijaté z vašej strany zo strany e, výboru pre kontrolu rozpočtu nebolo prijaté jednoznačné stanovisko teda či máme pravdu či, podporí, po, či sa si osvojujete náš názor a bude sa ďalej konať. E, v stanovisku bolo že take note že berie sa iba na vedomie takže e, ja si myslím že možno v takomto prípade keby boli jednoznačnejšie to je môj samozrejme to je môj osobný názor na toto v rámci tohto stretnutia a, a získavania e, výmeny si našich názorov čiže možno keby bolo jednoznačnejšie a nielen v tomto prípade aj v iných, e, v iných prípadoch pozícia legislatívnych subjektov tak by mohla aj tá reputácia dvora a posilnenie úloha dvora navonok vystupovať E, trošku striktnejšie. no a posledná otázka e, sa týka mm, akoby mojej nezávislosti v súvislosti s mojou poznámkou ktorú som urobil na adresu e, predsedníctva slovenskej republiky v druhom polroku. samozrejme ako člen dvora audítorov som úplne nezávislý som odrezaný od mojej vysielajúcej krajiny ale moja predstava je taká najmä v tom že my ako členovia dvora audítorov môžeme pôsobiť preventívne pre e, čerpanie finančných prostriedkov európskej únie v našich členských štátov čo robíme prostredníctvom e, rôznych aktivít prostredníctvom kontaktov e, predovšetkým s najvyšším kontrolným úradom ďalej prostredníctvom plnenia plnenia idei ktorá je zakotvená v protokole číslo one teda v spolupráci s národnými parlamentmi kde napríklad dvor audítorov paralelne s predložením otvorením výročnej správy e, tu u vás teda európskemu parlamentu posiela výročnú správu aj národným parlamentom a moja predstava je že skutočne intenzívne v tomto koncentrovanom polroku pôsobiť preventívne na príslušných e, autoritách e, slovenskej republiky aby skutočne sa dozvedeli čo najviac aby mali čo, čo najviac preventívnych myšlienok na predchádzanie zavádzanie porušovania v čerpaní e, finančných prostriedkov Európskej únie. Čiže asi takto by som e, na vaše odpovede reagoval. Okay, uh, you, Balko, uh, uh ourselves... Ďakujeme za tieto odpovede. Máme čas vlastne len do 9.30 na prvého kandidáta, pretože je to len znovu vymenovanie. Mám ale troch kolegov, ktorí si chcú položiť otázku. Chcem vás poprosiť, kolegovia, aby ste boli čo najstručnejší. Určite nie, e, aby ste nehovorili dlhšie než dve minúty. Prvý rečník, nech sa páči, Petri. Ďakujem, vážený e, kandidát, pán Balko. Mám dve otázky. Poprvé, účtovný dvor je verejnou inštanciou a má zabezpečovať dobre použitie prostriedkov daňových poplatníkov, to všetci vieme, a tým pomáha Európskemu parlamentu analyzovať, či rozpočet EÚ sa používa v zmysle podľa finančných pravidel. Na mnohých inštanciách sme e, žiadali e, účtovný dvor, aby parlamentu dal viac špecifických informácií o slabinách v členských krajinách, pokiaľ ide o použitie európskych prostriedkov aby sme vedeli e, riešiť systémové nedostatky. Tie tzv. E, špecifické informácie pre jednotlivé krajiny sú v analýzach e, účtovného dvoru, ale potrebovali by sme i väčšie úsilie, aby parlament mohol efektívnejšie riešiť problémy. A moja otázka zne, ako vy, ako člen účtovného dvora, ste tento problém riešili a čo budete robiť v budúcnosti, pokiaľ ide o túto problematiku? A potom len veľmi stručne otázka číslo 2 sa ro- e, týka rodovej rovnosti. I, i, mohli by sme ísť až, o dva, e, až do pomeru 25 e, a 12 v, te, v tejto miestnosti. Ako ste vy v minulosti a ako budete vy v budúcnosti ovplyvňovať túto nerovnováhu v rodovej rovnosti? Pani Ayala Sender má ďalšiu otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa spýtať, či by mohol pán Balko takisto odpovedať v inom, otázke, v inom jazyku, ako aj v, tom, ktorom sa vyjadril. Chcel by som sa vás spýtať. Vy ste boli zodpovední za kapitolu um, vyhľadania uh, výročnej správy, pokiaľ ide o investície do vnútorných politík. Tento rok um, sme eh, mali absolutorium a máme tu neustalý nárast, ktorý bol veľmi prekvapivý, ak nechcem povedať alarmujúci, úroveň, úrovne chybovosti práve tejto politiky. Dopočuli sme sa o prípadoch znižovania, dokonca absolútneho anulovania absolutória ktoré už eh, naozaj vykazujú veľmi vážnu chybovosť práve zo strany eh, dvoru auditorov. Vy ste hovorili pri svojej prezentácie o eh, zjednodušení myslím si, že zjednodušenie je fajn, avšak nie vtedy, keď je tam viacej chybovosti. Myslím, že preto je to naozaj znepokojové. a mali by ste nám vysvetliť, v čom spočíva takáto veľká chybovosť, hlavne pokiaľ ide o politiky investovania, za čo ste boli zodpovední. Vy ďakujem. Okay, thank you. Uh, Ďakujeme, Martina. Vážený člen dvoru auditor, vážený pán kandidát, mám tri otázky. Prvá otázka sa ma, ma zaujíma, pretože ja som bola zodpovedná za rok 2014 za discharge proceeders. Ja sa chcem spýtať, keďže pracujete veľa pre koheznú politiku, čo vidíte ako nutné, aby sme práve predišli problémov v, v členských štátoch, ako by mal viacej výbor nielen pre rozpočtovú kontrolu, ale takisto aj dvor auditorov spolupracovať s členskými štátmi, čo by ste vy navrhovali do budúcna Eh, ja si myslím, že by sme viacej eh, mali chcieť zodpovednosť pre členské štáty, to na čo máme urobiť eh, z pohľadu vášho, pretože ste autorom kapitoly Church Management, ktorá sa ho toho najviac týka. A potom, aké zmeny by ste navrhovali do budúcnosti v Európskom dvore audit, sektorov, nielen pokiaľ ide o spoluprácu s ostatnými inštitúciami. Vy ste hovorili o spolupráci medzi výborom KONT a Európskym dvorom auditorov, ale aké iné zmeny by ste chceli navrhnúť? Čo si myslíte, že by sa malo uskutočniť do budúcnosti, aby sme chránili finančné záujmy občanov Európskej únie? A moja posledná otázka sa to trochu možno toho týka. Možno, že ste si vedomi, tak ako aj my všetci, tej situácie, ktorá sa stala počas discharge procedures s jednou špeciálnou správou Európskeho dvoru auditorov a išlo o špeciálnu správu o financiách na migráciu. Viete, že tá procedúra s komisiou nebola úplne štandardná. Chcela by som sa spýtať, čo by ste vy robili v prípade, že by ste boli autorom takéto špeciálnej správy, ako by ste sa k tomu postavili a aký by mal byť podľa vás správny postup ideálneho člena Európskeho dvoru auditorov. Ďakujem. Next is, uh, Mr. Deutsch. Ďalším je pán Deutsch.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 za posledných 6 rokov ako člen e, účtovného dvora odviedol, e, ste odviedli dobrú prácu. A tu je moja otázka. Prečo slovenská vláda nepredložila e, ženu ako kandidáta, kandidatúru ženy? Niekoho, kto by bol naozaj kompetentný, niekoho, kto za 6 rokov vykonával dobrú prácu. Prečo slovenská vláda ne, ne, ne, e, predložila kandidatúru ženy, ale zmením ešte tú otázku. Bolo by to naozaj e, prejavom serióznosti, e, keby Slovensko vlastne predložilo takúto kandidatúru. Dve neskoršie otázky ešte, ktoré pribudli. Taip, ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, kandidátas. Ďakujem pekne. Kandidát nevedie e, nás k veľkým pochybnostiam, pretože je veľmi skúsený, ale jedna otázka predsa len. Účtovný dvor v svojich správach spomína, že asi 70 odporúčení sa neimplementujú v členských krajinách komisia nepodniká v tom ohľade potrebné kroky. Ako vy chcete zlepšiť e, kroky v tejto oblasti? Pretože e, ja a mnohí experti si myslíme, že je dôležité, aby členské krajiny e, implementovali tieto odporúčania. Ďakujeme za stručnosť. Bart, ako posledný. Heel, heel kort, voorzitter. Ik wil de kandidaat eraan herinneren dat de rapporteur... Len krátko chcem pripomenúť kandidátovi, že spravodajca položil tú otázku k tým trom Ečkam, k etike, e, rovnosti a zrovnoprávnení. Vy ste na to ešte e, neodpovedali. Mohli by ste sa vrátiť k tej otázke? Okay, lots of, uh, good... Množstvo dobrých otázok, pán Balko, takže máte slovo. I will have, I will have a difficult... Budem mať veľmi ťažkú pozíciu zodpovedať toľko otázok. Pani Alessander sa pýtala E, použitie iného jazyka než môj, môjho rodného. Splním si e, i sociálnu povinnosť, poblahoželám pánu Dojčovi k dnešnému e, maďarskému sviatku. Vidím, že má i ozdobu na obleku. Mnohí asi neviete, čo to znamená. Pokiaľ ide o poslednú poznámku pána Stajesa, čo sa týka etiky, rád by som odpovedal, že etika je samozrejme základnou zodpovednosťou pre nás a pri vykonávaní našej činnosti. My sa snažíme zakomponovať etiku do, e, do celej našej práce. Napríklad jeden z príkladov z nášho e, e, etického a zodpovedného prístupu je koordinácia našej práce pri ochrane finančných záujmov EÚ a o spoluprác, e, spolupráci s OLAFom jeden príklad uvedie, je etické, že, že zvyšujeme našu prácu v tejto oblasti, aby sme chránili finančné záujmy občanov EÚ zvyšovaním e, počtu príkladov, ktoré smerujú do OLAFu. Minulý rok sme nasmerovali na OLAF 22 prípadov, predtým 14 a keď som prišiel, boli to len 3 prípady. Vidíme teda, že za 6 rokov tento nárast e, je 5-násobný a to je podľa mňa dobrý dôkaz, E, etického prístupu. Teraz budem pokračovať v slovenčine, pretože tam sa mi darí formulovať e, presnejšie. Moje myšlienky. A o e, otázku pána valtisa ktorý, e, uviedol že seventy three našich, odporúčaní sa neimplementuje v členských štátoch ja možno je to chyba že, budem takto odpovedať ale ja si nespomínam že by bolo seventy three ja mám, ja mám v povedomí že e, my máme a to bolo prezentované aj vo výbore tu vo vašom výbore pri osobitnej správe o follow up ja mám, e, ja mám v povedomí že seventy three z našich vyše six hundred odporúčaní ktoré sme urobili počas rokov two thousand and twelve two thousand and fifteen boli, boli plne alebo čiastočne implementované. čiže toto číslo ja mám takéto percento e, zafixované práve v súvislosti s tým ako sme implementovali e, naše odporúčania Eh, pokiaľ ide ešte eh, o otázku, eh, pána doktora deutscha že prečo slovenská vláda neponúkla ženu no tak ja nie som člen vlády ja, ja nemôžem kvalifikovane na to odpovedať čo viedlo k rozhodnutiu kolégia vládneho k navrhnutiu ma um, opätovne za člena ale ja som sa snažil aj pri všetkej nezávislosti člena dvora audítorov počas počas tých šiestich rokov Mm, nebyť v ulite, nebyť len tu na v Luxemburgu skovaný, v, v, v, teda nie tu ale v Luxemburgu, v úrade, ale snažil som sa naozaj pôsobiť to, čo som spomenul preventívne počas e, prezentácie našej výročnej správy, e, ktorú som prezentoval dokonca na oficiálnom e, zasadaní vládneho kabinetu v roku 2012, ktorú som prezentoval každoročne výboru pre európske záležitosti, ministrovi financií. Samozrejme, najpodrobnejšie som spolupracoval spolupracoval s najvyšším kontrolným úradom. čiže mm, naozaj som sa snažil e, zanechať stopy po svojej práci a mm, najmä smerom k prezentácii a preventívnemu pôsobeniu v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo strany slovenskej republiky pokiaľ ide o, otázku týkajúcu sa môjho názoru na, migráciu na osobitnú správu o, o migrácii mm, keď sme mali tento problém na rokovaní kolégia tak e, samozrejme ako aj ďalší moji kolegovia sme pri prvom e, predkladaní pri prvom čítaní boli trošku znepokojení listom troch podpredsedov E, európskej komisie a považovali sme to za e, zásah do integrity dvora a za e, pokus o kvázi nehovorím že riadenie ale iné slovo mi teraz eh, <laughs> neschádza na um čiže skutočne si myslím že, mm, že nebolo to, nebolo to eh, zo strany tento postup eh, nebol, nebol zvolený najlepší postup v, tej, v súvislosti s touto osobitnou správou o migrácii a myslím si že pretože boli dve adverzariálne procedúry k pôvodnému materiálu a potom ešte k tomu dodatočnému ktorým sme sa dodatočne zaoberali. iná vec je iná vec je aktuálnosť takejto správy čiže my by sme skutočne mali byť čo najaktuálnejší. ja si e, spomínam na, na sarkastický výrok e, niektorých mojich kolegov ktorí sú už v dôchodku ktorí hovorili o tom a po tých dvoch rokoch keď my vydáme osobitnú správu už je všetko inak čiže niekedy naozaj, naozaj je to tak a som rád že bolo prijaté aj zo strany vašej ako zo strany legislatívca zmena, zmena príslušného nariadenia e, v rámci ktorého my sme povinní skracovať postupne e, termíny a časy našich e, osobitných správ až na thirteen mesiacov čo je, čo je pozitívne pretože e, robiť správy s časovým posunom vydávať publikovať správy s časovým posunom twenty four mesiacov ako to bolo keď som prišiel do tejto inštitúcie je asi určite nemysliteľné. Huh Eh, ako eh, pani ayala sender eh, sa pýtala máme tu určite neviem prečítať po sebe <laughs> mohli by ste zopakovať vašu otázku Chcete prosím zopakovať túto otázku? Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, ja som e, sa pýtala, máte stanovisko ako zástupca, ktorý bol zodpovedný za kapitolu výročnej správy o DAS, pokiaľ ide o investovanie do e, politik investovania 2012-2013 v tých rokoch, kde e, náhle stúpla chybovosť v rámci týchto politík až do roku 2014, kedy nadobudla tú najvyššiu úroveň chybovosti. Hovorili ste o zjednodušovaní. Chcem sa spýtať, či to zjednodušovanie nie je spojené s chybovosťou, či to nebolo spôsobené tým, pretože častokrát eh, sa stalo to, eh, že eh, pri týchto, pri týchto rokoch práve to mohlo byť prepojené. Ďakujem. Áno, chybovosť e, je e, veľmi, e, veľmi významná. Samozrejme, zase na druhej strane, ja si myslím, že chybovosť by nemala byť mantra, že chybovosť by nemala byť ikona. Skôr som naklonený tomu trendu, ktorý sa spustil aj zásluhou tohto výboru, že dávať do, do popredia závislosť na výsledkoch a, a výkonnosť. A, a chybovosť samozrejme je určitým ukazovateľom, ale nemala by byť nemala by byť e, nejakým spôsobom e, favorizovaná a majorizovaná. E, chybovosť v oblasti kohézie bola áno najvyššia v minulom roku teda za rok two thousand and fourteen bola five seven my v našej výročnej správe aj uvádzame dôvody dôvody chybovosti samozrejme je tam niekedy aj nedobrý prístup tých členských štátov ako narábajú s informáciami pretože napríklad my konštatujeme vo výročnej správe že členské členské štáty mali dostatok informácií mohli zachytiť a opraviť chybovosti ak by to tak boli urobili tak chybovosť mohla byť nižšia o one seven na druhej strane zas samotné členské štáty spôsobili e, svojimi rozhodnutiami že chybovosť narastla o one seven čiže e, keď by sme toto samozrejme úplne tak sa to nedá keby sme to zrátali tak tá chybovosť by bola nižšia o three three a to už, to už e, je, je o čom hovoriť. samozrejme komisia sa snaží v oblasti chybovosti sietí kde sú najčastejšie argumenty že k chybovosti, e, chybovosti pri čerpaní európskych e, e, financií dochádza najmä z dôvodu komplikovanosti pravidiel čerpania komplikovanosti legislatívneho rámca legislatívnej základne. Ehm, už mnoho rokov ja som bol na e, jednom e, stretnutí e, uvádzacom, uvádzacom stretnutí na prvom zasadnutí high level group for, for simplification ktorú, ktorú, vedie, ktorú vedie bývalý viceprezident komisie kallas kde s humorom sa začalo toto stretnutie že o simplifikácii že simplifikácia je evergreen že hovoríme už o nej twenty rokov len sa nám ju nedali nejakou uplatniť do praxe. no a preto vítam, iniciatívy napríklad komisie vytvárať e, e, trebárs e, také subjekty ako je tá high level group for simplification ktoré má dať návod ako zjednodušiť. samozrejme simplifikácia nemôže byť absolútna nie je možné, nie je možné absolútne zjednodušenie pravidlá hry v čerpaní európskych prostriedkov tu musia byť. ja viem že beneficienti by najradšej boli keby vyplnili jednostrannový formulár a na základe základe toho by už dostali e, milióny eur ale e, takéto niečo e, možné nie je. čiže naozaj hľadať možnosti a možno tu máme už aj príklad ako sa to dá na, na horizonte two thousand and twenty kde naozaj boli prijaté dosť výrazné simplifikačné opatrenia. Eh, pokiaľ ide eh, a to je možno mm, spoločná otázka viacerým eh, z vás čo by som ako člen dvora robil v tých oblastiach ktoré ste mi položili tu mám jednu všeobecnú odpoveď že samozrejme som členom kolégia ja môžem v mojom zverenom úseku predkladať poznatky názory stanoviská avšak samozrejme záleží závisí to od kolektívneho rozhodnutia kolégia dvora audítorov čiže iste budem ja v zmysle samozrejme aj rokovaní aj stretnutí s vami s členmi Kokobu, aj so, s ďalšími stakeholdermi e, navrhovať, zlepšenia v mne zverených oblastiach. takže asi toľko to by som. prepáčte ak som niekomu neodpovedal, ale skutočne to by sa vyžadovalo ešte, ešte dlho sedieť. A asi by sme, by sme aj dlho mohli sedieť, aj vedeli, ale toľko. Ďakujem. Okay, thank you. And finally, Mr. Soltes... Ďakujem. A teraz ešte na záver eh, pán Šoltes, možno sám niekoľko ehm, poznámok na záver. Uh, you, uh, We... Ďakujem veľmi pekne, predseda. Ako som už povedal na začiatku, vaše profesionálne a odborné skúsenosti sú nespochybniteľné. Osobne niektorých na niektoré otázky som čakal trochu konkrétnejšie odpovede, hlavne k tomu dôležitému bodu. Ako viete, tak verejné financie, otázka vo verejných e, financiách, otázka etiky zohráva veľmi dôležitú úlohu v niektorých krajinách. Mm, mm, a, vy by ste našli veľa škandálov, korupcii, etiky a tak ďalej. Pán Šoltes, hodnotenie urobíme po obede, teraz len záverečné poznámky, takže ja si myslím, že pán kandidát má dobré skúsenosti a dúfam, že v novom mandáte sa budete snažiť tiež zlepšiť úlohu naše inštitúcie a tak, aby jej názor bol vplyvnejší. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Pán Šoltés, už máme pomerne veľké meškanie. Potrebovali sme pomerne viacej času asi. Neviem, či ste čakali jednoduché vypočutie, keďže je to opätovné vymenovanie. Kolegovia však položili niektoré veľmi ťažké otázky, takže ukončujeme prvú časť a vypočujte pána Balka. Ďakujem pekne. wir fahren fort mit der anhörung der Kandidaten und Takže budeme pokračovať s vypočutím kandidátov. A chcela by som požiadať eh, kandidáta Lotyšského eh, pre dvora auditorov, ktorý je druhý v poradí na našom zozname. Ďakujem pekne. Mr. Kozlovs. Kans Kozlovs, kde je? Čaká pred dverami? Hm?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 Welcome and apologies for the delay. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa za meškanie. Budeme pokračovať našim spravodajcom pán Šoltes, nech sa páči. Uh, sorry, the candidate. Prepačte, takže najskôr kandidáta, váš úvodný prejav. Ste pripravení? Áno, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážení členovia eh, výboru pre kontrolu rozpočtu, kolegyne, kolegovia, drahí partneri. Som veľmi rád, že mám príležitosť zúčastniť sa dnešného zasadnutia, zasadnutia výboru ako lotyšský kandidát na člena Dvora auditorov. Je to pre mňa veľká česť a zodpovednosť. Dovolte mi na úvod predstaviť moju kandidatúru. Mám za sebou dlhú cestu, už takmer 20 rokov vo verejnej službe, vo finančníctve, hospodárstve a naše riadení v Lotyšsku, ako aj v medzinárodnom prostredí, väčšinou tu v Európe. Získal som široký prehľad a pochopenie európskych záležitostí nad rámec hospodárskych a finančných otázok schopnosť identifikovať eh, prepojenia rôznych oblastí, a pochopenie eh, fungovania európskej inštitúcie a európskych rozhodovacích procesov, ako je jasné eh, pochopenie rozpočtu EÚ a víziou, ktoré máme pred sebou. Moja nezávislosť a absencia konfliktu záujmov sú samozrejmosťou podľa mňa. A preto lotická vláda navrhla moju kandidatúru vám na zváženie a som veľmi vďačný lotyšskej vlády, vláde, že mi vyslovili jednomyselnú podporu. A teraz by som rád využil moje vedomosti a skúsenosti v prospech Európy, Európskej inštitúcie. Ak budem vymenovaný, tak rád prispiejem k práci dvora v akékoľvek oblasti a vďaka mojim skúsenostiam, hlavne s finančnou a hospodárskou politikou, správou a riadením. Ja vytvárať príležitosti a na podporu európskeho projektu lepšou zodpovednosťou a transparentnosťou. Dušia Európska únia už dlho trpí nedostatkom dôvery občanov. Oni majú pocit, že Európa sa od nich vzdialuje, tak ako niekedy bohužiaľ míňaním e, vzácných prostriedkov. Európsky rozpočet e, aj napriek svojej veľkosti môže byť dôležitým nástrojom na obnovenie dôvery európskych občanov v financovaní programov so skutočnou pridanou hodnotou a pomáhaním občanom, ktorí majú pocit, že majú problémy. No a treba zaistiť, aby rozpočet EÚ bol implementovaný v súlade s pravidlami, ale tiež úsporne a účinne je to náročnou úlohou, ktorá si vyžaduje angažovanosť všetkých členských štátov a inštitúcií. V tomto kontexte úzka spolupráca s Európskym parlamentom a s dvorom auditorom je nenahraditeľná. Ja si vážim centrálnu úlohu tohto výboru a myslím, cestou preto musíme zvážiť následné základné myšlienky a princípy. Poprvé, keby mali byť výsledky čerpania prostriedkov na európskej úrovni a využívanie prostriedkov na európskej úrovni a aké politiky treba financovať na úrovni EÚ. Ako členský štát vníma svoje príspevky do, k rozpočtu EÚ a aká správa, kontrola a auditové systémy sa používajú, ako členské štáty postupujú s účtami z európskeho rozpočtu sú to len zisky financované nejakým iným, alebo sú to peniaze daňových poplatníkov, ktoré treba vynakladať s opatrnosťou. Ďalej, kto zodpovedá orgánu udelujúcemu, kto sa zodpovedá orgánu udelujúcemu absolutóriu Myslím, že tu je dôležitá simplifikácia, zjednodušenie a komplexnosť, aké finančné e, systémy uplatňujeme na financovanie projektov EÚ. No, na projekty financované z EÚ. Takže toto sú základné veci, ktorým budeme čeliť, e, ktorým čelíme teraz a ktorým budeme čeliť aj v blízkej budúcnosti. Dovolte mi teraz zdôrazniť pár bodov, ktoré som uviedol v mojej odpovedi na otázky. No v dotazníku. Myslím, že najskôr treba posilniť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a dvorom auditorov. Myslím, že nie je žiadny protiklad medzi tým byť relevantný a nezávislý. No, dvor auditorov je dôležitá, dôležitá súčasť európskeho projektu a preto musí sa aktívne angažovať za aktérmi, a treba, aby zaistil dobrú diskusiu a hlavne follow-up odporúčaní. A myslím, že hlavný dopad by mal byť v jeho práci, tiež v stanovisku právnych aktov, má dôležité finančné dopady. A teraz pár vecí ešte k auditu výkonnosti. Toto sa stalo veľmi populárne v ostatnom čase a myslím, že je na to dobrý dôvod. Treba zaistiť oveľa viditeľnejšie a bližšie prepojenie medzi stratégiami a rozpočtom. Ale musíme byť opatrní a uvedomiť si, že výsledky tejto činnosti môže mať aj kvalitatívnu povahu a môže byť aj meranie a hodnotenie môže byť náročné. Ak budem vymenovaný, tak nebudem sa báť náročnejších otázok, ktoré, ktorých sa hovorí už roky. Napríklad zodpovednosť na národnej úrovni alebo detaľnejšie správy dvora v jeho, v jeho výročných správach. Na záver vítam snahy dvora auditorov šíriť osvetu o svojej práci ako súčasť obnovenej komunikačnej stratégie dvora auditorov. Vážené poslankyne, poslanci, vážená pani predsednička, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Ďakujem pekne aj za zodpovedanie otázok dotazníku a slovo dostáva spravodajca Igor, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. No čo sa týka odborných skúseností, mám otázku diplomatická pozícia kandidáta si implikuje znalosť postupov e, európskych e, rozhodovacích postupov. A rád by som sa spýtal, a sú skúsenosti s auditom. Takže je nepochybné, že máte veľké skúsenosti, ktoré si získali zo svojej práce v rôznych inštitúciách, hlavne čas predsedníctva ECOFINu ale mohli, mohli by ste nás informovať trochu viac o vašich odporných skúsenostiach e, s auditom. Ďalšia vec. Mohli by ste nám povedať niečo viac o nie probléme, ale prípade nominácie kandidáta. Vy viete, že uplatnil žiadosť o to a Posledná vec. Odpoved na otázku 13. Povedali ste, že v prípade veľkých eh, nezrovnalostí podvodu korupcie v členskom štáte, o vlastnom členskom štáte, aby okamžite zhodnotil dostupné informácie aby rozhodol na najlepšom postupe, tak aby tie, tieto informácie sa dostali kompetentným orgánom v členských štátoch. Ale ako viete, člen Európskeho dvora auditorov, každý auditor, ktorý vykonáva audit, je viazaný dôvernosťou o nálezoch do zverejnenia správy. Takže ako by ste vysvetlili túto odpoveď, hlavne čo sa týka nezávislosti. Pán Kozlov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Šoltes, ďakujem pekne za vašu správu a ďakujem pekne za otázky k mojej skúsenosti. Ja zdôrazňujem, e, z mojich odpovedí som zdôraznil, že, že sila Uh, is not only in the uh, national diversity of, its members, but also in the diversity of uh, the... A rovnako dôležité sú skúsenosti a rôznorodosť skúsenosti. A moja skúsenosti v EÚ, s rozpočtom EÚ, v procese udelovania absolutória, to je vec, ktorá je veľmi hodnotná a vhodná pre dvor auditorov, čiže to je dôležité. A ešte jeden element tejto odpovede boli moje skúsenosti, tiež v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, kde som pracoval v auditovom výbore banky, medzi inými samozrejme, a mandát tohto výboru bol veľmi široký. Výbor sa zaoberal prácou externého auditu banky a o tom, či a tiež sa zaoberal rizikovou politikou banky, a hodnotením a tiež sa to robilo na štvrťročnej báze. No a No a tiež hodnotenie banky, ktoré sa zaoberalo tým, či personál implementoval projekty tak, aby to bolo v súlade s mandátom banky a tiež s princípom správneho finančného riadenia. Takže toto sú elementy, ktoré sú prepojené s koncepciou auditu finančného manažmentu v mojej kariére ktoré sú dôležité a ktoré doplňa širšia vedomosť o fungovaní EÚ v týchto inštitúciách a moja spolupráca v praxi s komisiou, radou, členskými štátmi a Európskym parlamentom samozrejme. V prípade dvora ako som už eh, naznačil v mojich odpovediach, k otázke číslo 10 eh, opisku máme otvorený eh, postup pre členstvo teda auditorov. Myslím, že to je jeden z najotvorenejších a transparentnejších prístupov v EÚ. Takže toto je jeden element odpovede. No, samozrejme, sú e, ďalší kandidáti, ktorí sa prihlásili a ktorí pomerne dlhom výberovom procese neboli zvolení a oni s tým možno nie, nie sú spokojní a preto oni možno využijú všetky prostriedky, aby oslabili výsledok výberového procesu. A výsledky výberového procesu potvrdil e, kabinet ministrov. Dokonca dva kabinety. Po prvej ma nominoval kabinet ministrov premiéra no, premiérky pani Stajliumi. Potom, ako viete, sa uskutočnili uskutočnila sa zmena vlády a ďalšia vláda tiež podporila moju kandidatúru. A preto som tu dnes pred vami. A vláda svoje rozhodnutie doteraz nezmenila, pretože vláda má plnú kompetenciu zohľadniť a právomoca zohľadniť výber kandidátov výberového výboru. A myslím, že to ukazuje, že vláda má, považuje vhodného do tejto, tejto pozície. Preto jednomyselne podporili moju kandidatúru. K vašej poslednej otázke o mojom správaní v prípade, alebo nejak, pri nejakej veľkom dôležitom prípade korupcie alebo podvodu. Ja túto otázku vnímam. Takže to hovorí o situáciách, keď ja mám k dispozícii informácií, nie som súčasťou auditu, ale nejak som dostal informácie, kde sa môžu objaviť takéto prípady a v tomto prípade moja povinnosť samozrejme je informovať ako, ako aj ako občan, informovať kompetentné orgány členského štátu. Ja, ak samozrejme by som sa podielal sám na audite, tak by som išiel v súlade s procesom auditu. Takže to som chcel len objasniť. Možno tu v tomto prípade bolo nejaké nedorozumenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz kolega Savar má na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Vážený kandidát, spravodajca sa už na to pýtal, ale ja sa na to spýtam ešte raz nášmu životopisu. Ja chápem, že pozície, ktoré máte, nie sú priamo prepojené s kontrolou výdavkov európskeho rozpočtu. Vy ste hovorili o EBRD. Ale oproti ma, aká e, sa mýlim, ale to nesúvisí úplne s kontrolou výdavkov rozpočtu. Členové dvora auditorov sú veľmi rešpektovaní a chránia hodné využitie prostriedkov daňových poplatníkov. Takže mňa by stále zaujímalo vypočuť si pár viet a prosím, presvedčte ma mojich kolegov presne o tom, čo spravíte, aby ste odstránili tie medzery, ktoré máte vo svojom CV. A presvedčíme o tom, že ste vhodní do tejto pozície a budem spokojný. A otázka číslo 2 sa opätovne týka rovnováhy. je to len o, je to len o členov dvora auditorov, ale vo výročnej správe dvora auditorov vidíme váhu všetkých úrovniach. Takže ja sa pýtam, čo spravíte, ako sa tomu budete venovať, ako sa budete snažiť plývať na rodovú rovnováhu. No a keď môžem, prosím, nepoužite taktiku, ako použil pán Balko, pretože ja mám s tým skutočne problém tvrdiť. Je to kolegium členov a v podstate povedal, že v konečnom dôsledku nemôžem nič urobiť. Inými slovami, to znamená, že teraz by sme mohli ísť na kávu nemuseli tu sedieť, ak by to nič neznamenalo. Viete, čo myslím? Členovia dvora auditorov sú veľmi, majú veľmi veľké právomoci, takže prosím, zodpovedzte mi. Danke, die Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Slovo má kolegyňa Ayala Sender. Gracias, presidenta. Sí, yo tenía tres pequeñas Ďakujem. Mám pár otázok. Za prvé, Vy ste schopný vysoký úradník lojálny vláde a tiež ste nám povedal, že to vďačíte vlastnej vláde. Ja by som chcela počuť, ako vy prispiejete tomu, aby ste zlepšili Európsku úniu, pretože ste hovorili o vzťahoch cez predsedníctvo. Ďalej potom vzťahy, pokiaľ ide o tie lehoty, vy ste povedali, že je ťažké zladiť tú časovú lehotu a kvalitu. Čo tým myslíte? Bojíte sa, že kvalita nebude dobrá, keď to bude rýchle a potom tiež vzťah s FC. My sme mali možnosť o tom dlho hovoriť, dni aj noci. A aký je teda váš názor? Vy viete, že v FC ide o to dostať peniaze z rozpočtových liniek, samozrejme pod kontrolou parlamentu a účtovného dvora a dostalo sa to do takého finančného nástroja, ktorý ale teraz je pod kontrolou Európskej investičnej banky. Vy, keď budete členom účtovného dvora, aký budete mať možnosť tieto peniaze kontrolovať tak, aby bol, bol, bol rozpočet správne kontrolovaný? Ďakujem. Mal som možnosť preveriť si prácu e, kandidátov. Môžem vám povedať, že odpovedie alebo reakcia je pozitívna. Je dôležité, aby každý aspekt, e, expert bol schopný pracovať v týme. keď budeme vlastne to riešiť v kolegiu. Pokiaľ ide o skúsenosti auditorov, auditory v mnohých členských krajinách ktoré pracujú v zložitom prostredí, ale musia priniesť e, závery a to je najdôležitejšia čas. Verím, že náš kandidát bude mať potrebné skúsenosti na toto. Jeden z princípov účtovného dvoru je e, úč, účinné využitie prostriedkov EÚ. A moja otázka znie, vidíte tu určitý odpor v tom, že, rozpor v tom, že na jednej strane treba využívať prostriedky efektívne a potom treba súčasne zjednodušiť pravidlá na využitie týchto prostriedkov. Nikto vlastne nevie, ako toto má postupovať, toto zjednodušovanie. Každá členská krajina to robí individuálne. pokiaľ ide o základný princíp vo vašej práci, dopravné projekty a tak ďalej, energetická účinnosť. Čo si myslíte, v akej oblasti by bolo najvhodnejšie toto, ak by ste boli potvrdení ako člen? Frau Kollegin Dlabajová, 2 minúten, bitte. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Kozlovský, len dve rýchle otázky. Úplne súhlasím s kolegom Sarvamom. Je potrebné, aby sme od vás počuli viac. aby ste nám povedali, či máte dosť skúseností, aby ste túto prácu vedeli robiť, aby ste nás o tom presvedčili, že vaše odborné znalosti sú dostačujúce na to, aby ste mohli byť členom Dvora auditorov. Takisto sa chcem spýtať jednu otázku na vás, aby som vedela váš odborný názor. Už nejaký čas čelíme téme spolahlivosti. A ja sa chcem spýtať, aké je vaše stanovisko k tomuto, pretože vy máte skúsenosti na oboch stranách barikády, ak môžem tak povedať, kde vidíte možnosť pre zlepšenie a čo si myslíte, že by sme mali urobiť napríklad národné prehlásenie alebo niečo také. Čo môžeme urobiť na to, aby sme získavali spolahlivejšie údaje zo strany členských štátov? A potom ešte jedna otázka, ak dovolíte. Veľmi sa mi páčilo to, čo ste napísali vo svojich odpovediach a to, že ste rád, že ste boli e, súčasťou toho obdobia, kedy vaša krajina e, sa rozhodla urobiť také dôležité rozhodnutia do budúcnosti. My sme oveľa starší a prešli sme si tým niečím podobným v našich členských štátoch. Ale teraz sa nachádzame v tej istej situácii aj v Európe. A v Európe európsky Dvor auditorov je jeden z najdôležitejších inštitúcií v Európe, takže chcem sa spýtať, čo by ste urobili, aby ste mohli zmeniť niečo v Európe, aké zmeny môžete ako člen tohto dvora urobiť. Ďakujem pekne, pán Zdechovský, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán kandidát. Ja sa vás eh, chcem spýtať na vaše manažerské schopnosti. Ja som čítal dôkladne váš eh, životopis, ale chcel by som sa spýtať, eh, ako si predstavujete spoluprácu s ďalšími členmi týmu a ako ste schopní viesť tento tým? Či by ste mohli povedať eh, nejakú konkrétnu svoju predstavu? Druhá moja otázka sa týka vašej predstavy spolupráce s týmto výborom. Či by ste mohli túto otázku ešte viacej rozviesť? Či by ste nám mohli dať eh, nejaký konkrétny príklad alebo príklady, ako si predstavujete vaše pôsobenie na Európskom dvore auditorov a ako vidíte, eh, aká by mala byť úloha kontrolného výboru Európskeho parlamentu? A potom posledná otázka je možno fiktívna, ale pre mňa je strašne dôležitá, ako by ste postupovali, keby ste bol, keď predseda vlády, ktorému ste radil, by ste následne zistil, že neoprávnene čerpal peniaze z európskych fondov a teraz by vás kontaktoval s tým, aby ste mu poskytli, aby ste mu poskytli informácie ohľadom auditu. Ako by ste sa zachovali aj k ďalším ľuďom, ktorí by vás e, požiadali o túto službu? Ďakujem za bitte. Pani kolegyňa Schmidt, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som mala len takú veľmi krátku otázku. Vy ste veľmi dobre povedali, že Európska únia sa rozvíja smerom preč od európskych občanov a povedali ste, že Dvor auditorov by mohol prispieť tomu, aby sa sfinancovali projekty na znovu získanie dôvery európskych občanov. Toto ste objedli vo svojich písomných odpovediach, že sa treba, že treba efektívne a úsporne zaobchádzať s týmito prostriedkami. To je jasné, ale trošku príliš všeobecné. Ja sa chcem uh, sa pýtať, e, že či to je vôbec e, nutné e, takto všeobecne odpovedať pri vašej kvalifikácii. Ako konkrétne si to predstavujete? Že ako by ste svoju činnosť v účtovnom dvore zaobstaral tak, aby sa teda Európska únia naozaj tým občanom približa pán kolega Kostas. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som sa chcel spýtať pán kandidát, tuto sa nachádzam po vašej ľavici, aby ste ma videli. Bolo tu niekoľko kolegov, ktorí sa vás e, spýtali, aby ste uprasnili, e, aké sú vaše schopnosti v oblasti auditu. Sú tu nejaké otázky, ktoré sa neustále opakujú, takže chcem, aby ste nám naozaj jasne e, preukázali to, že máte dostatočné znalosti, pokiaľ ide o audit. Potom tu máme aj ďalšiu žalobu Povedalo sa, že sme teraz v arbitrážnom rozhodnutí a že rozhodnutie príde. A dostali sme informácie zo strany jedného kolegu, ktorý povedal, že kandidát by sa chcel odvolať, alebo teda odvolacie konanie teraz prebieha a že až 22. marca bude konečné rozhodnutie. Táto žaloba teda už bola ukončená, už máte k tomu nejaké informácie, alebo teda v akom stave sa to nachádza eh, táto žaloba? ohľadom tohto kandidáta. A potom tu máme niekoľko kolegov, ktorí e, sa pýtali na povinnosť e, e, zachovať tajomstvo, mlčanlivosť ako člen Európskeho dvoru auditorov. Vy iste viete o tom, že nikdy neposkytnete ani tú najmenšiu dôležitú informáciu inej osobe, že zachováte teda túto povinnosť mlčanlivosť, ktorá je zásadnou vecou pre fungovanie ako člen Dvora auditorov. Pani Novak, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja nie som inžinier, ale páči sa mi ako taký ten inžinierský prístup, hlavne keď ide o verejné financie. Preto pre mňa tieto dôležité veci sú následovné. Ako dobre fungujeme, ako efektívne, aký efektívni sme a aké máme výsledky. A teraz teda moja otázka následuje. V súčasnej situácii, keď si, keďže si uvedomujeme tú kľúčovú situáciu, akú zohráva dvor auditorov, všetky tie, alebo väčšina tých doporúčení, alebo tie osobitné správy, ktoré publikujete, my o nich diskutujeme, my sa snažíme ich propagovať a potom upozorňujeme na niektoré veci. tým to skončí. Aké možnosti zlepšenia tu vidíte? Ako je možné, že tie, takéto vaše odporúčanie by sa dalo ešte posunúť ďalej, aby ste boli ešte vplyvnejší, aby ste mohli pracovať ešte efektívnejšie, keď už tie osobitné správy teda vypracovávate. Ďakujem pekne. Ja som sa tiež prihlásila, takže chcem sa spýtať tiež jednu otázku. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme dostali eh, nejakého reformátora do eh, dvora auditorov, kto sa proste postará o skratenie lehot, urychlenie eh, na lehôt na prekladanie správ, takže poprosím vás, či nám môžete podať niekoľko vied k tomu, aká by bola vaša pozícia, ako by ste sa videli v tejto veci. Máte za sebou určitú profesnú kariéru. To sú určite uh, úžasné znalosti. Určite, že splňate predpoklady pre prácu v dvore auditorov, ale ako vidíte vaše miesto, ako by malo vyzerať v rámci dvora auditorov? Uh, thank you, uh, Madam Chair, thank you Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem aj členom výboru e, za ich otázky. Mám pred sebou dve stránky otázok, takže pokúsim sa odpovedať na všetky, ale pokiaľ niečo vynechám, tak dúfam, e, že mi to potom pripomeniete, ale budem sa snažiť odpovedať na všetky. Kolegovia sa pýtali na moje skúsenosti v oblasti kontrolnej činnosti, teda auditu. A ako to zlepším? Pokiaľ ide o to zlepšenie, tak e, samozrejme, keď budem vymenovaný, alebo teda po vymenovaní, sa budem snažiť e, zlepšovať e, sa aj v odborných znalostiach, v auditoch, v prostredníctvom kurzov tu v Bruseli, ako aj mimo Bruselu. Áno, budem sa teda učiť určite. To je prvá odpoveď. Dôkazom toho je fakt, že pred niekoľkými rokmi som e, urobil MBA. A myslím si, že to celoživotné vzdelávanie na základe tohto je pre mňa veľmi dôležité. A častokrát som obetoval e, aj ďalšie veci v prospech vzdelávania. Tento titul MBA e, súčasťou toho štúdia bolo takisto účtovníctvo, kontrolná činnosť, audit a takisto aj moje skúsenosti z banky, z Európskej banky pre obnovu a rozvoj môžu k tomu prispieť. Áno, zasadal som v auditorskom výbore a naše informácie boli ďalej používané členmi predstavenstva a ja mám teda skôr skúsenosti z oblasti skôr teda tej politickej ako čisto technickej odbornej oblasti, ale myslím si, že to bude môcť zlepšiť. A vlastne už na tom aj pracujem. Pokiaľ ide o rodovú rovnosť, túto otázku som očakával. Poprvé, bol som menovaný vládou na čele ktorej je žena. To je dobrý signál, že asi boli zvážené všetky pre a proti mojej kandidatúry a rozhodli sa teda za mňa. Premiérka ma v tomto plne podporila. Rodová rovnosť na dvore auditorov možno nie je úplne optimálna, to uznávam, s tým súhlasím, na úrovni štátov, zamestnancov. V štátnej sprave je to určite lepšie, ale ja som z členského štátu, kde e, rodová rovnosť v štátnej verejnej správe je skôr na strane žien ako na strane e, mužov, či už e, napríklad štátna tajomnička pre financie a tak ďalej. Naozaj my to v Lotyšsku bereme veľmi vážne a ten fakt, že ma menovali a že ma podporovala hlavne veľa žien, to si myslím, že tiež niečo znamená. A tiež pani Sender sa pýtala na FC. Ako FC môže zlepšiť európsky rozpočet? My v rámci rokovaní sme častokrát viedli s pani Ayala Sender tvrdé rokovania a už tedy som, myslím, odpovedal na toto. FC podľa mňa je experiment. Je to taký test, čoho sme schopní a, a či vieme poskytovať, a teda, pardon, po, užívať európsky rozpočet inak. Ak dáme členskému štátu euro, tak dúfame, že v niektorých prípadoch to bude mať e, ten pákový efekt a e, vznikne z toho viacej euro v členských štátoch. Že to posilní túto schopnosť. Vieme, že je potrebné pracovať e, s malým rozpočtom, ktorý možno bude ešte menší, lepším, efektívnejším spôsobom. Možno by sme mali otestovať rôzne spôsoby, ako používať efektívnejšie rozpočet. Pani Ayala Sander sa tiež pýtala na tie osobitné správy. Ja vidím rovnovahu v tom, že môžeme urobiť taký dobrý pomer medzi časom a kvalitou. Skôr by som povedal, že ja nie som nutne za to, aby sme skracovali tie časové lehoty, tie termíny pre to vypracovanie, ako sa to len bude dať. Ja si myslím, že predovšetkým naše výstupy musia byť kvalitné, musia, byť autori- musia mať autoritu, mus- pretože nie nesú veľkú zodpovednosť, niečo tam konštatujeme, niečo tam odporúčame. Takže by tam mala byť správna rovnováha medzi časom, ktorý má k dispozícii dvor auditorov, a medzi kvalitou. Priemerne 13 mesiacov, myslím si, že to je. Uh, celkom realizovateľné a dvor auditorov, ak sa nemýlim, sa už o to snaží. FC. Opäť pani Sender sa pýtala na kontrolu nad prostriedkami, ktoré má v kompetencii Európska investičná banka. Tieto kontrolné mechanizmy sú troška slabšie alebo veľa slabšie š normálne mechanizmy, ktorý by kontrolujeme európsky rozpočet a myslím, že sme o tom hovorili dosť veľa. Poprvé sme vylepšili návrh komisie na základe návrhu doporučenia z dvora auditorov. Bol ten návrh komisie zlepšený a určite už existuje vlastne dohoda medzi parlamentom a už dvorom auditorov a Európskou investičnou bankou. Ako toto riešiť? Ako kontrolovať tieto prostriedky? Dvor auditorov už má svoj prístup, ako kontrolovať FC a keď budem menovať, tak sa budem snažiť k tomu prispieť. Ďalšie otázky, ktoré tu mám. Nezávislosť to môžem potvrdiť e, ako člen dvoru auditorov, že nebudeme dostávať žiadne informácie e, ani premiérke, ani premiérovi eventuálne. Myslím, že tam e, dúfam, že žiadny premiér sa nedostane do tejto situácie. Naviac naša premiérka je, ktorá ma menovala, už teda nie je premiérkou. A teda premiér, ktorý ma menoval, ešte sa nie je stal premiérom, takže to je viac menej vyriešené. Pani Dlabajová mala niekoľko otázok. Pokiaľ ide o spolahlivosť údajov členských štátov, tiež som v tom dotazníku povedal, že moja premisa spočíva v tom, že nie je možné, aby sa používali nejaké výhovorky, že členské štáty musia poskytovať e, údaje potrebné pre analýzy a samozrejme potom tu máme ešte otázku nákladov a výhod, e, ktoré tieto kontrolné činnosti majú. To je iná vec. E, to sa líši v rôznych členských štátoch. Môj osobný názor je v tom, že členské štáty by mali byť schopné poskytovať informácie, ktoré sú post- potrebné pre kontrolnú činnosť a ako aj pre ďalšie činnosti. ktoré sú potrebné pre riadne finančné riadenie. A teraz úloha dvorov auditorov v tej budúcej diskusii o budúcnosti európskeho rozpočtu a pre riadenie rozpočtu ja nebudem mať e, žiadne limity, pretože nebudem vylúčovať žiadne veľké témy, e, pretože keď sa rozhodne, že sa o tomto nebude diskutovať. Doba je príliš ťažká, podľa mňa náročná, takže musíme zabudnúť na akékoľvek tabu a musíme riešiť veci otvorene. Niektoré som spomenul už v úvode, ako je napríklad európsky rozpočet vnímaný v európskych štátoch a tak ďalej. Tiež som odpovedal na otázku pána Palčidisa, pokiaľ ide o rozpor medzi efektivitou a zjednodušovaním. Potom tu mám ešte niekoľko drobnosti. Hádam ešte niekoľko sekúnd mám v dispozícii. Spolupráca s výborom KONT. Podľa toho, ako to ja vnímam, tak vidím, že existuje určitá nerovnováha medzi prístupom výboru KONT a rady k auditorskej činnosti. Týka sa to možno rôznych vnímaní, potom toho, že členské štáty treba inak vnímajú tú analýzu nákladov a benefitov, ale už dvor auditorov sa snaží zlepšovať svoju spoluprácu a podporovať eh, to. Možno, že by sme mali vždy sa stretávať na rokovaniach, eh, ktoré budú konkrétne, čiže napríklad eh, s členmi najvyšších kontrolných e, úradov, členskými štátmi. A tiež podporujem to, čo sa už teraz deje. Keď sa schádzame s konferenciou predsedov. Pokiaľ ide o radu, tak to, ako Rada potom mm, pracuje s našimi správami. Tak áno, to si myslím, že to by sa malo zlepšiť, s tým absolútne súhlasíme. Možno, že sú to aj určite dôvody, prečo sa to vlastne nedeje. Ministri, a nie len ministri financií, ale takisto aj tí ďalší, ktorých sa to týka v jednotlivých rezortoch, tak určite by mali z toho mať e, prospech, keď im bude vysvetlené, prečo sa deje to, čo sa deje. Takže ako som už povedala, tak žiadne tabu by sme si nemali ponechať. Možno si ich zavesiť na stenu, neviem, ale pokiaľ ide o tie manažerské schopnosti, tiež ste sa pýtali na ne. Ja som riadil takú skupinu 15 zamestnancov aj počas predsedníctva, aj menšie týmy som riadil, tým FC napríklad, ktorý bol, myslím si, že veľmi efektívny a čo je ešte dôležitejšie, nepriamo ako osoba, ktorá mala čo dočinenia s takými širšími politikami, tak ja som bol v neustálom kontakte s kolegami v hlavnom meste. Ja som síce nebol takým priamým manažerom, ale riadil som tú interakciu a aj v oblasti rozpočtu. Myslím, že týmto som odpovedal na všetky otázky. Možno, že ešte pani Grásle mi položila jednu otázku. Podporujem reformu dvoru auditorov, aj keď som počul, že nie všetci sú presvedčení o cieľoch reformy, ale myslím si, že tento prístup, kedy sa najprv zadajú úlohy a až potom prostriedky, zdroje, tak to sa musí vyriešiť. Aha. Niekedy kolegovia v rade alebo v tom teda spolurozhodovacom e, konaní sa častokrát vymýšľajú také rôzne štruktúry a toto myslím, že by sme mali byť flexibilnejší. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám a spravodajca na, na záver. Ktorej, e, Ďakujem veľmi pekne e, za e, slovo. Ja ďakujem veľmi pekne za odpovede e, na viaceré otázky. E, po obede bude rozhodujúce, e, či sa vám podarilo presvedčiť členov tohto výboru a to sa ukáže pri hlasovaní. Ďakujem pekne. Ja, herzlichen Dank. Wir machen da Ďakujeme pekne. Ďakujem čakáme na ďalšieho kandidáta a vám, poď, vám ďakujeme. Could you please ask to Mr. Gregor? Môžete poprosiť pána Gregora? Can I stay in the room? It's not like... Uh, wir, begrüßen Herrn Jan Gregor, der von der tschechischen Regierung vorgeschlagen Česká vláda navrhla pána Jana Gregora. E, vítajte, ak ste v stave už hovoriť. Nech sa páči. Good morning. Uh, thank you very much. Dobré ráno, ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Uh, e, e, vážení členovia, dámy a páni, Teší ma, že mám tu možnosť súčasniť sa tohto vypočutia a prezentovať svoje skúsenosti, vedomosti a samozrejme moju motiváciu presun teda z národnej inštitúcii na úroveň EÚ. Kariéru som začal na ministerstve financí v jednotke pre európske korporácie v roku 1998 krátko pred dovršením európskych štúdií na Ekonomickej univerzite. Potom som mal na starosti úlohy súvisejúce s európskym rozpočtom a príprava na predstupové rokovania. Podielal som sa na kalkuláciách a simuláciách vlastných zdrojov pre ďalších operáciách pre európsky rozpočet. A toto definovalo a ma nasmerovalo profesionálne, pokiaľ ide o činnosť európskym rozpočtom a národné čerpanie. V roku 2001 som bol požiadaný o vytvorenie nového oddelenia, ktoré by pripravilo krajinu na certifikáciu európskych fondov. Neskôr sa, tra, e, sa to transformovalo na ďalšie programové obdobie do roku 2013 a neskôr potom sa transformovalo to oddelenie na certifikujúci orgán na terajšie programové obdobie a samozrejme ide na ďalšie nové oddelenie tiež e, vykonávalo e, e, činnosť ako kompetentný orgán pre spoločnú poľnohospodárskú politiku V roku 2010 som e, bol e, e, námestníkom ministra pre rozpočet. Činnosti sa neskôr rozširovali štátny rozpočet, verejné rozpočty, regionálne rozpočty a fiskálna politika. Tiež som bol vymenovaný za člena rady štyroch finančných inštitúcií. Za 18 rokov som vlastne získal rozsiahle skúsenosti v oblasti plánovania rozpočtu, e, výkonu rozpočtu, e, auditu, ako som sa snažil e, zodpovedať dotazníku. Nebol som priamo auditorom, ale mám veľmi dobré chápanie auditorského procesu v prípade predstupovej pomoci na základe dobrých skúseností EU som vytvoril vnútorný audit môjho vlastného oddelenia Sam som navrhol vnútorné interné e, postupy auditu a najal, najímal príslušných auditorov takisto pre polnohospodárskú politiku spoločnú. Som definoval uh, rozsah auditorských činností. Mal som dozor nad kvalitou e, auditorskej práce a súčasne som tiež získal dôležité skúsenosti na finančných trhoch, v bankovom sektore na národnej úrovni či i na e, európskej úrovni. Takisto som očakával, že jedného dňa budem e, pracovať pre európske inštitúcie v skutočnosti na ministerstve financie. Ak mi e, zveríte vašu dôveru, budem vykonávať nezávisle svoje povinnosti. Nebudem sa snažiť príjmať inštrukcie od nejakej vlády. Nebudem vykonávať činnosti, ktoré by neboli v súlade s mojou činnosťou. Takisto sa vzdám všetkých verejných funkcií, rady, poradné orgány, dozorné orgány. V účtovnom dvore budem e, sa e, rád zúčastňovať činnosti e, k štvrtej komory som pripravený podporiť vnútornú organizáciu dvora, ktorá by sa mala prispôsobovať meniacemu sa prostrediu. Všimol som si, že, že reforma sa bude diskutovať vlastne dnes popoludní. Je to na vašom e, programe. Dúfam, že noví členovia e, budú môcť prispieť k tomuto reformnému procesu ak dostanem podporu Európskeho parlamentu, budem sa maximálne snažiť podporiť Európsky účtovný dvor v svojej misii, ktorý audito, auditovaním európskych prostriedkov podpar, podporuje transparentnosť a zodpovednosť. A chcem spojiť e, programy e, a audit lepšie s prioritami, zladiť lepšie s prioritami EÚ, podporujem ďalšiu implementáciu e, súdneho dvora, aby sme mali zoštihlenie toho výkona, aby sme mali trvalý udržateľný rozvoj vedomostnej základne v, novej, e, e, v nových úlohách a podporovať ďalšiu spoluprácu s národnými auditorskými inštanciami. Nad rámec týchto priorít budem podporovať spoluprácu s Európskym parlamentom, nie len s výborom KONT ako hlavným partnerom, ale ako som odpovedal, i s ďalšími špecifickými sektorálnymi výbormi. Ďakujem za pozornosť a rád odpoviem na vaše otázky. Äh, Slovo má teraz spravodajca. Ďakujeme. Ďakujeme, vážený kandidát. Váš životopis je naozaj e, pozoruhodný. Pokiaľ ide o e, profesionálne skúsenosti, máte skúsenosti, o ktorých ste hovorili, sám ste povedali, že hoď ste neboli e, členom externého auditorského orgánu, Získali ste množstvo skúseností v tejto oblasti, takže rozumiete tomu, ako tieto procesy fungujú. Pokiaľ ide o vašu kariéru a vzhľadom na e, všetky vaše nominácie a vyznamenania, je jasné, že tieto procesy boli transparentné samozrejme ešte potvrdiť túto moju domienku. Ja mám dve otázky. Jedna sa týka vášho stanoviska tým trom E Európskeho dvora auditorov. Tam patria otázky ekológie, etiky a ekonomiky. A posledná otázka mi zaujímavé bude Zaujímavý je, zaujímavá je vaša odpoveď na otázku 19. Z hľadiska toho, či ste ochotní stiahnuť svoju kandidatúru, ak by parlament dal zlé hodnotenie alebo negatívne hodnotenie, ste podali, že ja som ochotný e, zvážiť stiahnutie kandidatúry potom, čo pochopím dôvody, e, ktoré dôvody rozhodnutia parlamentu a po konzultácii českej vlády. Mohli by ste to trochu viac objasniť, tento váš prístup. Čiže chápete parlament ako relevantnú inštitúciu alebo nie? Ďakujem. Tak Grigor, bitte. Slovo pán Grigor, nech sa páči. Ďakujem pekne za komentáre a otázky. Len môžem potvrdiť, že žiadna z mojich pozícií nemá politickú povahu. Je to len tradícia na ministerstve financí, že e, námestník ministra zodpovedný za štátny rozpočet a iné rozpočty je nepolitickou e, osobou. Pán Jano to tam e, fungoval viacero desaťročí českom prostredí je celkom zjavné, že ministerstvo financí takto postupovalo. Pokiaľ ide o otázku z dotazníka, v čase, keď som navrhoval svoje odpovede, som vlastne e, e hovoril podmienené áno 80% pravdepodobnosťou by som stiahol moju kandidatúru a mal som možnosť premyšľať nad tým po niekoľko týždňov či mesiacov, takže podpora parlamentu je pre mňa v tom veľmi dôležitá, takže naozaj si neviem predstaviť, e, že by som vedel robiť správne tú prácu bez podpory parlamentu. Ktorom Ečkam dúfam, že bude vedieť prispieť sám Vyrastal som v eh, prostredí úprimnosti v strednej, eh, stred, eh, stredočeskom kraji. Budem určite, preto si myslím, pomáhať prispievať k tým trom Ečkám účtovného dvora. 2 minúty, bitte. Thank you. Pán kolega Sarvama. Vážený kandidát, mám dve otázky. Prvá sa týka nepolitickej povahy pozície, ktorú práve zastávate. Samozrejme tiež potom v rámci ministerskej pozície a tiež v pozíciách dozorných rád vo viacerých inštitúciách. Takže, a pokiaľ to ja chápem dobre, toto je trošku pochybniteľné. Nie je to jasné, čierno či to boli politické alebo nepolitické pozície. O tom by som rád vedel viac, o tej povahe tých procesov, ak by ste teda mohli e, ro, e, pohovoriť dlhšie o tejto nominačnej procedúre na tieto pozície. Ale druhá a snad ešte dôležitejšia, veľmi dôležitá otázka je táto. Vy ste boli uh, od septembra uh, 2011 eh, tajomník, eh, námestníkom ministra 2010 a vy naďalej tvrdíte, že ministerstvo financí eh, ne, nemalo nejaké veľ, väčšie e, nedostatky a vaše stanovisko e, ma, ma vedie k pochybnostiam. Ako je možné, že ste si neboli vedomi veľmi vážnych problémov, pokiaľ ide o financovanie EÚ vzhľadom na vašu veľmi centrálnu úlohu na ministerstve financií. Ďakujem. Kolegyňa Ayala Zender. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Je pravda, že váš životopis je naozaj úžasný, impresionantný. Dokonca aj to, že Eh, ste boli aj súčasťou Európskej komisie, však sa chcem spýtať eh, jednu otázku, pretože ma veľmi prekvapilo to, že ako eh, štátny tajomník pre verejné financie, to bola skôr technická úloha, mohli by ste nám práve toto viacej vysvetliť, pretože či ste to robili svoje rozhodnutia za seba, alebo ste urobili to, čo vám nakázala vláda a tak ďalej. A potom zdá sa, že máte 5 rôznych eh, eh, úloh alebo funkcií. Chcem sa spýtať, že všetkých týchto funkcií máte nejaký príjem, pretože keď máte naraz 5 funkcií a 5 eh, príjem, tak to mm, neviem, či to bude v súlade s tým, aby ste vykonávali funkciu člena dvoru auditora. Práve teraz sme hovorili o habilitácii bezpečnosti na úrovni e, tak Európskej únie, ako aj pre vašu krajinu. Chcem sa spýtať, e, viete veľmi dobre, že je to v súvislosti s Európskou investičnou bankou. Chcem sa spýtať, teda, že či e, pre jednotlivé Mm, hlavne zásady, ktoré sa týkajú eh, zabezpečenia eh, eh, prísahy o mlčanlivosti, aký to môže mať vplyv na vašu funkciu. Vy ste hovorili takisto aj, že ste boli a ste členom Českého dvoru auditorov. Tie kritéria, ktoré máte, v rámci tohto e, dvoru, tak ako ste to povedali aj vo formuláre, či budú teda viac e, otvorené a že či môžu byť e, jednotné alebo špecifické pre každú z tých uh, konkrétnych oblastí, či uh, vzhľadom na to, že poznáte alebo teda máte veľké znalosti vo verejných financiách, aké rizika toto môže priniesť, keď čo najväčší počet auditorov vykonáva Eh, audit, aké riziko toto môže priniesť eh, pre treba len čisto účtovnú oblasť alebo pre finančnú oblasť, eh, že či to má prejsť takou širšou, ehm, takým širším schválením alebo teda len cez jednotlivé zložky. Ďakujem. Ďalší kolega. Ďakujem za vašu prezentáciu. Mám dve, možno i viac otázok. Poprvé je veľmi dôležité, je to dôležitá otázka, pokiaľ ide o to pozrieť sa na e, pridanú hodnotu EÚ. Ako sa prostriedky používajú, či spôsobom, ktorý vytvára pridanú hodnotu. Mohli by ste pohovoriť o tom, ako by mohol byť audit diverzifikovanejší, nie len, že by bol zložený zložený z odhadov, či sa prostriedky spoliehajú, e, používajú e, správne, ale ako pridávajú hodnotu. A tiež potom, ako vidíte spoluprácu e, v rámci toho, čo robíte vo dvore auditorov vo vzťahu s prípadmi nesprávneho použitia prostriedkov, korupčných prípadov, ako tu vidíte úlohu účtovného dvora, samozrejme v spolupráci s OLAFom a ďalšími relevantnými orgánmi. Aké sú vaše vízie pre podporu v tejto oblasti? Slovo má kolega Novakov. Ďakujem. Chápem pochybnosti, obavy kolegov mať bohaté tý životopis, ale musíte nás uistiť, že ak budete e, vymenovaní, budete veľmi objektívni, pretože keď ide použitie verejných e, prostriedkov, výbor kont a e, dvor auditorov sú tými najlepšími spojencami obyvateľov. Otázka znie, ako momentálne vidíte vzhľadom na osobitné správy o výsledkoch, ako sa postane do života, pretože množ, väčšina tých návrhov, ktoré e, vytvára účtovný dvor, sa plne neimplementujú. Takže ako chcete zlepšiť túto situáciu, ako chcete zlepšiť e, prácu e, účtovného dvora, aby to bolo väčšia miera pridanej hodnoty. Posledným autorom otázky je pán kolega Čarnecký. I ask... Ja som si žiadal slovo, eh, on však nie. Andrej Novakov. I'm Novakov for eh, every time. uh, <laughs> I only asked <laughs> about the floor. Ja naozaj som chcel hovoriť. Vážený pán mi... kandidát, ďakujeme za vašu uh, prezentáciu. veľmi dobrej a plynulej angličtine. Nespochybňujem vaše veľmi dobré kompetencie a životopis, ale mám jednu otázku. Čo podľa vás je hlav, hlavnou výzvou pre Európsky účtovný dvor e, dnes? Kolega Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem pani pred... Ďakujem pekne predsednička za slovo. Ja mám tri konkrétne otázky. Hovorili ste o tom, že by ste chceli prispieť k väčšej známosti záverov. Knihu dvora v zemích Európskej únie. Chcel bych vědět konkrétne kroky, jak chcel dosáhnuť. Chcel by som vedieť konkrétne kroky, ako by ste to chceli dosiahnuť. Druhá otázka sa týka, hovorili ste o spolupráci Európskeho účtovného dvora a národnými orgánmi. Vieme, že v súčasnej dobe táto spolupráca neveľmi dobre funguje. Chcel by som sa spýtať na konkrétne kroky, ktoré chcete vykonať k tomu, aby táto spolupráca eh, sa výrazne zlepšila. A tretia otázka, keď sme nadväže na to, čo tu bolo povedané, v súčasnosti zastávate okrem funkcie námestníka ministra štyri ďalšie funkcie, ktoré sa objavili vo vašom životopise chcete v týchto funkciách pokračovať ako člen Európskeho účtovného dvora, alebo sa týchto funkcií vzdáte, prípadne akom dátumu. Ďakujem pekne za odpoveď. 15, Herr Gregor, bitte. Ďakujem pekne, pán Gregor, nech sa páči, môžete odpovedať. Ďakujem pekne za vaše otázky. Ak môžem, Začnem s otázkou pána Savarmu o politickej alebo nepolitickej povahe námestníka ministra zodpovedného za rozpočet. Česká republika prijala nový zákon pre štátnych zamestnancov, ktorý platí od 1. júla minulého roka. A ja som e, požiadal o posta v bežnom výberovom konaní. Od júla som bol podobne vymenovaný a nový zákon rozlišuje dve úrovne. Prvé úroveň námostník e, ministra zodpovedný za sekciu. A je tu ďalší post námestníka ministra, náhradníka ministra a ten je politický. A ja môžem povedať, že ja e, nie som v tej druhej funkcii, ktorú poskytuje česká legislatíva. legislatíva týka absolutória, odpovedal som na e, otázky v dotazníku. E, ukázal som len, že Česká republika nemá nejakú ročnú účtovnú závierku, alebo niečo podobné. Nemáme nejaké zásadné nedostatky, keď som hovoril o aktivitách ministerstva financí. Ja si veľmi uvedomujem problémy, ktoré Českej republike máme no a je spôsobené viacerými faktormi. Poprvé e, tým, že máme decentralizovanú implementáciu európskych fondov našich regiónov. No a ja myslím, že keď sme to robili, neboli sme na to pripravení a objavili sa prípady manipulácie výberu projektov na úrovni regionálnych riadiacich orgánov, takže ja si úplne uvedomujem problémy, ktoré máme. Ďalšia problematická oblasť to je verejné obstarávanie. Česká republika je veľmi špecifická, má 6240 obcí a pre naše tie najmenšie obce je veľmi náročné dodržiavať veľmi komplexné pravidla verejného obstarávania. To som chcel povedať. Pôjde na otázku pani Ayala Sender o nezávislosti vlády súčasťou eh, alebo odpovede podobná ako otázka na, odpoveď na otázku pána Savarmu. Jedna pozícia je politická, druhá nepolitická a ja potvrdzujem, že mám tu nepolitickú funkciu, či sa týka všetkých ostatných eh, funkcií, či už v bankách, nie sú väčšinou platené sú dve výnimky a to sú zdravotné poisťovne a druhá vec je EIB, kde sú poplatky za participáciu a refinancovanie, uradzanie cestovných nákladov. No a čo sa týka bezpečnostnej previerky, to bolo urobené pre národné účely. Mal som to už v minulosti, teraz to predlžili Máme certifikát tiež pre inštitúcie EÚ. Čiže dá sa to použiť aj v inštitúciách EÚ. A nežiadal som o certifikát pre NATO, pretože som nemyslel, že by som ho potreboval. audit výkonov, výkonnosti myslím, keď sa pozriem na, na súčasnú Ne právomoci e, dvora sú rozdelené na 50% e, e, výkonnosti a 50% bežná práca. Takže myslím, že je tu priestor na zvýšenie kapacity auditu výkonov. No a už som povedal, že sa budem snažiť zracionalizovať programovanie auditov E, a to podľa priorita rozpočtového orgánu. Ďalšia otázka. E, pridaná hodnota EÚ. Myslím, že DT ikonu veľmi pomáha hodnotenie v jednotlivých politikách a myslím, že nedávno konový produkt dvor spustil revíziu prostredia. Myslím, že to je veľmi dobrý nástroj na šírenie najlepších postupov a skúseností, ktoré má dvor pri získavaní individuálnych eh, správ, no, prípad eh, korupcie a spolupráce s OLAFom. Máme internú dokumentáciu o spolupráci s OLAFom. Ja som bol informovaný tým českým členom OLAFu, že to účinne funguje a že súd, alebo teda dvor, vždy keď dostane, získa nejaké, nejaké podozrenie, či už z anonimného listu alebo vlastnými nálezmi, tak bezproblémovo e, sa o tom hovorí OLAFu. Takže myslím, že toto funguje správne a dobre. Otázka pána Novakova. Áno, myslím, že rozhodovanie môžem založiť na objektívnom pochopení legislatívy, čo vždy pomáha aj na vysokej úrovni riaditeľa alebo námestníka ministra. Ja som vždy užiaval smernice a nariadenia EU a snažil som sa e, môj názor aby nezávislo. A produkty dvora auditorov, hovoril som Landscape Review, to je nový produkt, ktorý by mohol pridať hodnotu a lepšie prezentovať prácu dvora auditorov, implementáciu, implementáciu odporúčanej. Áno, súhlasím, že niekedy ich členské štáty nedodržiavajú Takže myslím, že spolupráca medzi dvorom auditorov, Európskou komisiou a členskými štátmi mohla byť lepšia na výmenu na jednej strane osvedčených postupov a na druhej strane prvkov, ktoré sa nepodarili v jednotlivých krajinách. A teraz sa hľadím na otázku pána Čarneckého. Aká je hlavná výzva pre dvor auditorov Myslím, že by sa dalo povedať meno členov dvora auditorov, tretina sa zmení tento rok, čiže to je výzva zajistiť plynulé fungovanie a ne zdržiavať prácu auditu a vnútorného programovania. No, ďalej samozrejme už som hovoril na úvod, že prebieha debata o reforme komôr to je tiež kľúčový element, ktorým by som sa rád venoval. Budem s vašou podporou členom dvora auditor A vnútorná organizácia musí byť na kontinuálnej báze prispôsobená externému prostrediu, napríklad v oblastiach ako migrácia, kde sme tvorili trastové fondy a osobitné financovanie z rozpočtu, na to sa tiež treba zameriavať a to je však trochu náročnejšia diskusia. Otázka pána Zdechovského. Spolupráca e, s národnými auditorskými orgánmi. Vychádzam z mojich skúseností riaditeľa Národného fondu. Začali sme pred desiatimi rokmi spolupracovať e, s Národným súdom, Národným e, dvorom auditorov pracovaní výročnej správy o využívaní prostredku e EU, dali sme im údaje a uskutočnila sa úprimná výmena názorov o opise systému. Zabudol som odpovedať na otázku o ďalšom členstve v dozorných orgánoch alebo v správnych radách. Potvrdzujem tak, ako som povedal na úvod, že sa vzdám všetky funkcie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za čas. Odpoveda na otázky, áno, my ďakujeme vám aj za presné odpovede. A tým sme na konci vášho vypočutia. Ďakujeme vám, želám vám všetko dobré a dovidenia. Und ich bitte A teraz eh, by som pozvala pána Vojčechovského, aby sme mohli pokračovať. Ďakujem pekne.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 Ďakujem pekne, vítame kolegu Janoša Vojčechovského z Polska, ktorý dostane hneď slovo. Nech sa páči, máte slovo na krátku prezentáciu 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za to, že mi dávate príležitosť predstaviť sa ako kandidáta do Európskeho dvora auditorov. Volám sa Januš Vojčechovský, som členom Polského parlamentu a polský kandidát na dvor auditorov. Už meno Európsky dvor auditorov pozdá z troch elementov. Európsky dvor a audit. Každý z nich, a to je súčasť mojej odbornej skúsenosti. Európsky, ja mám veľmi Mám dobré skúsenosti z Európskeho parlamentu. Prvýkrát som bol zvolený v roku 2004 dvakrát znovu zvolený, v praxi 13 rokov, pretože predtým som bol pozorovateľom. Dvor, mám 13 eh, rokov skúsenosti ako sudca v Polsku na všetkých eh, úrovniach súdneho systému v Polsku. Bol som sudcom eh, okresného súdu až po sudcu najvyššieho súdu. Bol som členom Národnej legislatívnej rade, rady v roku 1999 ma zvolili sudcovia, alebo teda v roku 1990 ma zvolili sudcovia, to bol začiatok demokratického šatátu e, v Polsku a som zvolený do funkcie na ochranu nezávislosti súdnictva, sudcov a zodpovedný, bol som zodpovedný za vymenovanie menovanie sudcov. A najdôležitejšie skúsenosti 6 rokov som bol Najvyššieho kontrolného úradu s krátkou NIK. Čiže bol to najvyšší kontrolný úrad a, a to je e, Vyššia inštitúcia pre audit v Polsku. Bol som prvou osobou zvolenou parlamentom do tejto pozície podľa novej ústavy na 6 rokov. A to je hlavný dôvod eh, môjho rozhodnutia uchádzať sa o posta eh, člena dvora auditorov. Predsedom Najvyššieho kontrolného úradu som bol v veľmi dôležitom období pre Polsko a túto inštitúciu. Polsko bolo kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie. Ako predseda NIK som začal spolupracovať na európskej úrovni. Bol to začiatok spolupráce na európskej úrovni, eh, bilaterálnej spolupráci iných inštitúciách a auditu, ako Národný litorský ofic vo Veľkej Británie. Dvakrát som sa stretol s rejiteľom Bundesrechnungshof v Nemecku Tiež som spolupracoval s predsedom alebo s francúzským, s francúzským inštitútom, s francúzským orgánom a hlavne s európskym dvorom auditorom, pán Milhuk, Friedman, ktorí boli predsedovia. Ja som bol organizátorom a spoluorganizátorom mnohých seminárov, konferencií, študijných návštev. Bol to začiatok odbornej spolupráce s Európskym dvorom auditorov, prvé spoločné audity, no, boli v tom období vykonané ich NIK a Európsky dvor auditorov, boli to predstupové audity predstupovej pomoci predstupových fondov a bol som predsedom NIKu, prvým predsedom podľa novej ústavy a nového zákona o najvyššom kontrolnom úrade a mojou úlohou bolo zreorganizovať tú komoru podľa nového zákonu. Myslím, že to bolo úspešné. Moje predsedníctvo dosial som dôležité výsledky a s uspokojením som zistil v poslednej výročnej správe Európskeho dvora auditorov, že Polský najvyšší kontrolný úrad sa v tejto správe uvádza ako najlepší príklad dobrej spolupráce medzi dvorom auditorov a Národnou štátnou inštitúciou. A to je osobné uspokojenie, že základ tejto dobrej spolupráce som položil, alebo bol položený, keď som bol predsedom NIKu. Myslím, že moje najdôležitejšia činnosť bola boj proti korupcii. Začal som systematicky systematickú identifikáciu najrizikovejších oblastí korupcie, mechanizmov korupcie a pokračuje v tom dodnes môj následník. Je to zaujímavý prístup a myslím, že to mohla byť moja osobitná osobitný príspevok k činnosti dvora auditorov, pretože myslím, že existujú možnosti pre Európsky dvor auditorov, aby bol v tejto oblasti aktívnejší. Takže dámy a páni, moje osobné skúsenosti po 19 rokov činný v politike. Bol som poslancom Národného parlamentu 5 rokov a ako som povedal, 12 rokov som bol poslancom Európskeho parlamentu a 19 rokov som bol nezávislým predstaviteľom Polsku ako súd, súdca a, a predseda najväčšieho kontrolného úradu. A toto je môj tretí pokus o nezávislosť. Myslím, som profesionálne pripravený a odborne zdatný na výkon tejto funkcie a preto, a preto sa uchádzam o túto pozíciu, ale rozhodnutie je vo vašich rukách. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne, drahý kolega. A slovo dostáva spravodajca pán Šoltes, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Pán Očichovský. Nemáme žiadne pochybnosti o vašej odbornej zdatnosti a skúsenostiach. Vy ste pracovali v dôležitých inštitúciách, medzi nimi ste boli predsedom Najvyššieho kontrolného úradu v Polsku, boli ste tiež sudcom, poslancom Národného parlamentu, poslancom Európskeho parlamentu a máte skúsenosti s verejnými financiami. A činnosťou výboru konta a Green v Európskom parlamente jedna z veľkých víziev eh, pre túto pozíciu je nezávislosť. A ako z Európskeho parlamentu ste členom eh, politickej rady práva a spravodlivosť riadiaceho orgánu strany. Takže otázka je, ako ste išli audit v Európskom rozpočte, napríklad pre polnohospodárskú politiku, kde ste aktívne zapojení, ste, ktoré hlasujete ako aktívni poslanci Európskeho parlamentu. Po druhé, myslíte za vhodné ujať sa pozície člena dvora auditorov hneď v tom, čo ste boli e, súčasťou strany rady vládnej strany a samozrejme dôležitá odpoveď bola, ako budete zaručovať túto nezávislú pozíciu s týmto politickým zapojením. A posledná otázka sa týka e, výkonu povinností tom dotazníku, v tom formulári, tam máte tu odpoveď. že vám chýba ju reakcie členských štátov, že nereagujú dostatočne na správy, teda na nálezy Európskeho dvoru auditorov. Mohli by ste nám vysvetliť to, ako by ste to chceli zlepšiť, aby teda členské štáty viac rešpektovali doporučenia dvoru auditorov? hlavne pokiaľ ide o tie doporučenia, ktoré sa ich týkajú, pretože väčšina tých doporučení sa vlastne týka členských štátov a vlastne komisie. Nech sa páči, máte slovo, pán Vojčechovský. Ďakujem pekne za všetky tieto otázky. Najprv, pokiaľ ide o moju nezávislosť. Pani Osemborská, naša poetka, v roku 1976 dostala Nobelovú cenu, povedala následovné. Poznáme sami seba tak do tej miery, ako sme boli schopní sami seba sa otestovať. Ja som sa už otestoval. Ja som bol v nezávislých funkciách. Ja som bol už nezávislým členom najvyššieho kontrolného úradu a tam som išiel priamo z aktívnej politiky a nikto nikdy nespochybnil moju nezávislosť. A to isté v podstate príde aj teraz. Moja politická činnosť skončí, ako náhle budem eventuálne zvolený, potom skončím s politickou činnosťou, následne sa stanem úplne nezávislý. Toto som si už otestoval v minulosti, pretože som bol nezávislým sudcom, bol som nezávislým slým členom Národného kontrolného úradu, takže s tým vôbec nemám problém. A to isté platí aj pre napríklad určité nezrovnalosti v poľnohospodárskej politike. Ja som inicioval mnohé kontroly auditov eh, neregulárnych eh, výdajov, neregulárnych eh, čerpaní európskych peňazí v mojej krajine. Naposledne no bola zverejnená veľmi kritická správa, pokiaľ ide o výdavky európskych e, prostriedkov, ako sa teda vynakladajú v Polsku na ekologické bioplodiny, napríklad na, na vysadzanie ekosadov a tak ďalej. pokiaľ ide o výrobcov a, a ovocia. O to išlo v tejto kritike a ja a, e, som e, inicioval teda kontroly a Najvyšší kontrolný úrad zistil mnohé nezrovnalosti v vynakladaní týchto prostriedkov. Myslím si, že razantný audit môže byť pozitívny pre všetkých vrátane poľnohospodárov Musíme kontrolovať všetky peniaze, ktoré sa čerpajú z európskeho rozpočtu. V Polsku ja mám také skúsenosti, že napríklad v inštitúcii, ako je Najvyšší kontrolný úrad v Polsku, to je veľmi silná inštitúcia, takže my sme tam eh, s touto otázkou nemali viac menej nikdy problém. Ďakujem. Mám tu teraz asi túto kolegov, ktorí by sa chceli ujať slova. Budem sa snažiť eh, byť veľmi prísna, dve minúty alebo menej, najprv kolega Sala. Nech sa páči. Vážení kolegovia, vážení pán poslanec, vážený pán kandidát na funkciu člena Európskeho dvoru auditorov, pán Vojčechovský. Európsky dvor auditorov je kľúčovou inštitúciou, ktorá dbá na to, aby e, európske výdavky boli regulárne. A takisto tým pádom aj, aby bola zabezpečená legitimita Európskej únie. Zároveň Európsky dvor auditorov musí chrániť eh, reputáciu a dobré meno Európskej únie. Vy ste odpovedali, že pokiaľ budete menovaní, tak sa vzdáte členstva v, vo vašej strane, teda vo výkonnej rade vašej eh, strany právo a poriadok. Ja by som sa teraz eh, v ďalšej otázke tak trošku nadviazal na uh, tú otázku pána spravodajca, ktorý sa už na to spýtal. Vy citujete vo vašej odpovedi nositeľku Nobelovej ceny o tom, že už ste si si svojím spôsobom otestovali eh, tú vašu nezávislosť, ale ako chápete eh, aj to, že ako situácia v Polsku ovplyvní vaše rozhodnutie chrániť európske hodnoty a chrániť záujmy Európskej únie, pretože teraz myslím si, že tá doba je trošku iná ako predtým. Nemám pochybnosti o vašich eh, mm, odborných schopnostiach eh, ste špičkovým kandidátom na tento post, ale rád by som vás naozaj videl tak, že naozaj dodržíte eh, tieto sluby, že budete naozaj neutrálny, neovplyvniteľný vnútroštátnou politickou situáciou. Polsku, tak ma presvedčte. Ďakujem pekne. Teraz Ayala Sender. Áno. Eh, ja takisto by som sa pridala k tým slovám eh, eh, Nikolasa Savu. Vy máte absolútne všetky odborné znalosti, vedomosti, skúsenosti, dokonca aj pri príjmaných rozhodnutiach, pokiaľ ide aj o trest smrti, alebo takisto aj pri návrhoch, ktoré ste ako súdca ešte vypracoval. Všetko toto ste už dokázali, ja vás obdivujem naozaj osobne. Avšak eh, chcem sa spýtať eh, presne, ako vaša strana ktorá v určitých eh, obdobiach vyvoláva určité otázniky, pokiaľ ide o jej vzťah Európskej únii. Ako to ovplyvní hierarchiu uplatňovania práva. Ako, keď budete mať v rukách stanovovať rôzne normy, sankcie, uplatňovať dohľad nad konaním jednotlivých členských štátoch, keď budete e, polským členom práve e, Európskeho odboru auditorov, ako to môže ovplyvniť a potom takisto aj práca v rámci výboru KONT. To je práve fiskalizácia a implementovania e, európskeho rozpočtu do jednotlivých členských štátov, hlavne pokiaľ ide o kontrolu výdavkov a takisto aj sankcie Eh, preto sa aj ku kolegovi chcem pridať. Eh, samozrejme, že veľmi si vážim aj to, čo ste všetko vykonali, eh, čo máte za sebou, ako budete môcť v našich očiach zaručiť túto zodpovednosť a túto hlavne nezávislosť, keď sa stanete členom Európskeho dvoru auditorov. Ďakujem. Kolegyňa Dlábajová, nech sa páči. Ďakujem pekne. Drahý kolega, drahý kandidát, ja by som nechcela opakovať už to, čo bolo povedané. Samozrejme, že obdivujem vaše osobné skúsenosti a tiež by som s vami ráda diskutovala o boji proti korupcii. Máte veľké skúsenosti za sebou, určite by ste nám mohli pomôcť v tomto našom úsilí. Avšak ja by som sa chcela zaujímať o to, čo si myslíte, či uh, stačí o ochranu to, čo všetko bolo vykonané v oblasti uh, ochrany tejto oblasti. Ja mám trošku pochybnosti, možno tak, ako to povedali aj iní kolegovia, pretože či budete schopní zabezpečiť svoju nezávislosť, lebo ste veľmi aktívny politický predstaviteľ. Ja vás nechcem súdiť, ale chcem vám povedať, že osobne kritizujete napríklad aj rozhodnutie Benátskej komisie a to je nezávislá inštitúcia a vy budete nezávislým členom Európskeho dvoru auditora, pokiaľ budete zvolení. Takže potom, kde je tá nezávislosť? a prečo kritizujete tak verejne rozhodnutia nezávislej komisie, ktorý, ktorou Benátska komisia je a teraz sa chcete stať nezávislým členom Európskeho dvoru auditorov. Má veľké pochybnosti, či to dokážete. A chcem sa len spýtať, aby ste nás, čo teda urobíte, aby ste nás presvedčili. Ja viem, že už v minulosti ste otestovali vašu nezávislosť, ale to bola trošku iná situácia. Teraz ste veľmi aktívny členom vládnúcej strane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 Ďalej to dokazuje i vaše, vaš životopis. Bol by som si želal, keby všetci kandidáti mali podobné skúsenosti a boli tak dobre pripravení na tento post, tak ako ste vy. Toto je určite vaša sila. A pokiaľ ide o otázky, v prvom rade otázka na nový spôsob aktivít v audite. Audit eh, <clears throat> vidieka. Čo si o tom myslíte? Máte pocit, že by sme mali v tomto eh, pokračovať v tomto koncepte eh, auditu. Vy máte 12 rokov skúseností v predsedníckých orgánoch. hlavne vaše skúsenosti v oblasti polnohospodárstva. Mohli by ste nám prosím povedať, aké pozorovania z polnohospodárskeho výboru, ktoré by ste chceli neskôr využiť, ak budete vymenovaní za, dvor, za člena dvoru auditorov Následne po pánovi Sarvamovi sa chcem spýtať v terajšom šej zostave e, dvoru, účtovného dvoru. Traja členovia bulharský, maďarský a nemecký sú bývalí europoslanci. A ak e, zabudneme na toho maďarského člena, tak nebol v podstate nejaká kontroverzia. Ďalej potom ťažko by sa diskutovala polská politika tu. Počuli sme tu Sloven, Sloven, slovenského kandidáta. Niektorí ľudia pritom hovoria, že slovenský premiér je dosť kontroverzný. Ďakujem pekne. Kolega Zdechovský, nech sa páči. Ja budem mať len veľmi stručné otázky. Ja som čítal vašu odpoveď na otázku číslo 19 a chcem sa spýtať, aby sme mali jasnú odpoveď, aby som vás volil alebo nevolil, stiahnete svoju kandidatúru v prípade, že by ste dostali zápornú odpoveď od kontrolného výboru a môžete nám lepšie ozrejmiť, pretože sú určité pochybnosti, už sa ma na to pýtali aj včera novinári, akým spôsobom prebiehal výber kandidátov na funkcie člena Európskeho dvoru auditoru v Polsku. Ďakujem. Kollege bitte. Uh, kolega Bogan. Ďakujem pekne. Ja by som sa, uh, by som sa chcel poďakovať kolegovi za jeho prezentáciu. Mám niekoľko otázok na neho. Poprvé, je to otázka, ktorá sa týka otázky 10 z formuláru. Vo svojej odpovedi ovádzate, že aktuálne nie ste uh, E, súčasťou žiadnych súdnych procesov, ale hovoríte, že v niektorých predchádzajúcich rokoch ste boli e, predmetom dvoch občanskoprávnych procesov, dvoch konaní. Chcem, aby ste na nás informovali, o čom išlo v týchto dvoch konaniach. E, druhá otázka sa týka absolutória. Každý rok dostávame výročnú správu z Európskeho dvora auditorov a každý rok táto správa dáva tým, ktorí chcú útočiť na Európsku úniu zbraň, ako to môžu urobiť. Všetci vieme, že Európska únia sa nachádza teraz na dôležitej križovatke. Chcem sa spýtať na to, ako by ste sám seba zhodnotil, ste načenec za Európsku úniu a jej inštrukcie, alebo ste skôr skeptickejší Európan posledná otázka s tým súvisí. Každý rok dostávame správu o absolutóriu, každý rok máme problémy. Európska únia je napadnutá vždy kvôli záverom dvoru auditorov. Aké riešenie podľa vás by tu mohlo byť? Ako by sme to mohli zmeniť? Aby sme zaistili, že keď tá správa o absolutóriu príde, že nebude používaná k útokom na Európsku úniu. Ďakujem. Pani Pitera. 2004 roku Ďakujem. Boli ste vždy aktívnym blogerom eh, a europoslancom od roku 2004. V tom, čo píšete, je veľmi euroskeptická nota a veľmi politicky sa a radikálne sa a eh, angažujete. Polský minister zahraničných vecí vás e, nazval e, a vy ste povedali, že vtedajší polský, polský prezident by mal ísť e, do klietky takisto takisto podporujete okresávanie e, súdnych právomocí v Polsku. E, a tieto vaše názory sú súlade s politickými názormi vládnúcej strany v Polsku? Je to v súlade s etikou účtovného dvoru? kde možno hovoriť o konflikte záujmov a zaujatosti. Polský ústavný súd e, vydal e, uznesenia o neústavnosti určitých rozhodnutí v Polsku. Vaša strana odmieta zverejňovanie tohoto rozhodnutia. Tvrdíte, že títo ľudia nie sú kompetentní. Predseda e, vašej strany bez e, exekutívnych právomocí povedal, že toto rozhodnutie nebude nikdy zverejnené. Benátska komisia jasne hovorí, že e, zverejnenie tohoto rozhodnutia by bola dobrá cesta na vyhnutie sa ústavnoprávnej kríze. Aký máte názor na tieto veci? Und kolege Balčitis, dva minúten. Kolega Balčic, dva minúty. E, Germas. Ďakujem. Žený kandidát, dámy a páni. Akákoľvek nominácia za člena účtovného dvora je, je politickej povahy a nemali by sme si klamať, pretože vždy je to vládna strana, ktorá potvrdzuje kandidáta a v prípade nášho kolega, kolegu je to len prirodzené. Moja otázka súvisí s vašou veľmi aktívnou pozíciou v rokoch 2011 a ďalších, kde prebiehalo veľmi vážne vyšetrovanie v oblasti polnohospodárskej politiky. Vaša e, strana bola vtedy v opozícii a moja otázka sa týka práve tohoto. Budete rovnako aktívni aj ako e, člen účtovného dvoru v prípade, že zistíte nezrovnalosti pri využívaní financií v poľnohospodárskej oblasti. Od roku 2009, ďalšia otázka, od roku 2009 sa nám nedá zistiť, aká je skutočná suma čiastky, ktoré boli vyplatené nez, nesprávne, čo by mala EU e, urobiť, aby z z, od členských e, krajín vrátane Polska získala naspäť tieto čiastky, ktoré sa použili proti európskym pravidlám. Ja, ich würde gerne jetzt mal eine Antwortrunde machen und dann möge Dobre, ja by som teraz chcela poprosiť o odpovede a potom tu máme ešte dlhý zoznam kolegom, ktorí by sa chceli na niečo spýtať. Prosím, zistite si, či pán kolega už medzi tým neodpovedal na tie otázky, na ktoré sa chcete spýtať. Nech sa páči, máte slovo, pán Vajčekovský. Ďakujem všetkým za položené otázky. Tých otázok bolo veľa, mnohé sa stýkali mnoho mojeho členstva v strane Právo a spravedlivosť v Polsku a e, týkali sa toho, aký bude dopad tohto členstva na moju budúcu pozíciu člena Európskeho dvoru auditorov. Ja by som chcel čo najjednoznačnejšie povedať, že teraz som síce politikom, ale po vymenovaní ním prestanem byť. Ja na 100% svoju politickú činnosť ukončím. A rezignujem tiež na členstvo v strane. Vystúpim zo strany. Ja som presvedčený o tom, že e, člen Európskeho dvoru auditorov by nemal byť členom akékoľvek strany. To isté platí, ako keď ma do e, Európskeho dvora auditorov z volili pred rokmi. Aj vtedy som vystúpil e, z Polskej strany ľudovej. Rezignoval som zo všetkých funkcií a žiadne problémy to nespôsobilo. V tom čase aj to moje predsedníctvo v Najvyššom kontrolnom úrade Polska. Dovolte mi, aby som sa teraz vyjadril politickej situácii v Polsku. Myslím, že to síce nie je tá najlepšia príležitosť, aby sme diskutovali o otázkach vnútornej politiky Polska, lebo mnohí sa tu zmienili o Benátskej komisii, ja som ich stanovisko vôbec nekomentoval nejak. Ja ich rozhodnutie rešpektujem. Rešpektujem rozhodnutie e, Ústavného súdu Polska. Ale samozrejme, niekedy z času na čas mám aj kritické stanovisko. Napríklad bol vydaný rozsudok e, súdu o legálnosti rituálnej e, porážky a som bol proti z dôvodu blahobytu zvierat každom prípade som predsedom medzi skupiny pre blaho zvierat v Európskom parlamente. Ja som rozhodnutie ústavného súdu kritizoval, pretože si myslím, že toto je spôsob, eh, ako vyjadriť svoj vlastný názor. Ktokoľvek môže kritizovať eh, akúkoľvek eh, verejnú činnosť, do čo spadá aj rozhodnutie ústavného súdu. Podľa stanoviska Benátskej komisie je problém na obidvoch stranách konfliktu. Poprvé, keď došlo k porušeniu ústavy, bola to tá predchádzajúca väčšina. Bola to tá predchádzajúca parlamentná väčšina. Ale ako som už povedal, o tom by sme mali dnes asi diskutovať nemali. Ja som kandidát na nezávislé miesto a môžem ešte raz povedať, že budem plne nezávislým kandidátom, plne nezávislým členom Európskeho dvoru auditorov. Tak ako som bol nezávislým sudcom, takisto ako som bol nezávislým generálnym auditorom Polska, s tým nikdy neboli problémy. Plnohospodárstvo a problémy s výdavkami v tomto sektore. Otázka pána Černeckého sa týkala mojich úvah z výboru Agri. Všeobecne povedané by som povedal, že v poľnohospodárskej politike máme príliš veľa byrokracie. A máme tiež príliš e, slabý kontrolný systém. Rozpočet e, spoločnej podhospodárskej politiky e, si vyžaduje oveľa viacej kontroly. A to je úlohou aj účtovného dvoru. Je to lepšie pre polnospodárov, vlastne pre všetkých, pre poplatníkov a tak ďalej, aby bola kontrola posilnená a aby sa lepšie kontrolovali výdavky v spoločnej poľnohospodárskej politike. Mnoho ponúk z EÚ sa využíva nesprávne v členských štátoch, bohužiaľ aj u nás v Polsku. Tiež tu spadla, padla otázka na eh, ktorá sa týkala dvoch občanskoprávnych konaní ktoré sa riešili na súde. Ten prvý prípad to bol v roku 2010 alebo 2011. Chcem poďakovať iné za túto otázku. Išlo o to, že polský minister polnohospodárstva ma predvolalo k súdu. Ja som ho kritizoval, pretože on zneužil prostriedky z EÚ. Ja som vydal článok, kde som ho kritizoval o tom, že práve zneužil tieto prostriedky z EÚ. On ma predvolal pred súd. Ja som ten prípad vyhral. Súdu som poskytol dôkazy, že moja kritika bola opravnená. A ten druhý občanskoprávny proces, to bolo konanie, kde som bol predvolaný pred súd. Predsedom um, št, štátnej eh, leteckej spoločnosti LOT. Vtedy som takisto kritizoval eh, generálneho riaditeľa LOTu, pretože vtedy boli odmietnuté poskytnutie akýchkoľvek informácií o financovaní lotu našim poslancom a ja som vydal komunike, že nie je možné, aby akákoľvek štátna spoločnosť alebo jej šéf odmietol informovať eh, parlament o činnosti štátnej spoločnosti a opätovne sme sa dostali na súd, opätovne som tento súd vyhral. Nemám teda dôvod tieto rozhodnutia súdu nerešpektovať. Ja som za svoj život bol eh, na súde dvakrát a dvakrát som vyhral, pretože moja kritika sa zakladala na pravde. Beriem na seba osobnú zodpovednosť za akúkoľvek kritiku, za všetku kritiku, e, za moje výroky. V rámci Najvyššieho kontrolného úradu som bol zodpovedný za predstavovanie kontrolných správ a ako taký som musel zodpovedať za akékoľvek slovo, ktoré sa nachádzalo v tejto správe. Čo pre mňa predstavovalo veľmi dobrú skúsenosť a myslím, že je to použiteľné potom aj pre moju prácu na dvore auditorov. Ešte raz sa chcem ospravedlniť, ale tie otázky, ktoré sa týkajú vnútornej politiky v Polsku, sú tak ako aj inde otázky vnútorné a ja ako politika reprezentujem svoje politické stanovisko, ale to s najväčšou pravdepodobnosťou po svojej menovaní už nebudem robiť Proste, keď budem menovaný, ak budem menovaný, tak moja politická aktivita skončí. Ďakujem. Tiež chcem položiť otázku. Už tak dlho ste Mňa prekvapuje, prečo vlastne chcete byť členom účtovného dvora. My rozhodujeme, či, či kandidát má schopnosti, či je čistý a či to chce. Môžete ma určite presvedčiť, či chce, zatiaľ len v tej oblasti, či chcete. Pani Tulen Hohenstein. Ďakujem pekne. Mám e, otázku, trošku e, dlhšiu. Vy ste zdôraznili, že ste boli vždy e, nezávislí Chcem sa spýtať, e, ktorá z funkcií, ktorú ste dali do dotazníku, ktorú ste zastávali, bola nepolitická. Vy ste povedali, že, že ste kritizovali viacerí ministrov, ale vy, ktorí ste kritizovali e, e, iných, nikdy ste nekritizovali ministrov z vlastnej strany. Teraz hovoríte, že budete úplne nezávislí. To znamená, že zmeníte váš názor na nezávislosť súdnictva? Odmietate dať stanovisko k tomu, čo teraz robí vaša strana v Polsku. Nejde o, o vnútorné záležitosti Polska, ide o princípy. Ak nechcete odzodpovedať na takúto otázku, tak jednoducho nebudete E, primeraným kandidátom. Váš premiér, šéf vašej politickej strany, e, ona vyhlásila, e, že sa nezverejnia výsledky ústavnoprávneho tribunálu. Nie je toto porušením princípov, ktoré sú nám také blízke. Nejde o politiku Polsku, ide o princípy takže odmietnate kategoricky, čo hovoria lídry vašej strany, alebo to prijímate? Teraz pani kolegyňa Višnevská. Ďakujem pekne. Chcem vám poďakovať za za vašu poslednú poznámku. Zastupujem tu Polsko a ospravedlňujem sa, že si musíte vypočuť túto diskusiu. Ja som e, strávila e, dva mandáty v Polskom sejme a, a poznám vašu kariéru ako sudca. Ste rešpektovaným e, polským občanom. Boli ste predsedom Polskej najvyššej e, účt, e, auditorskej rady. Takisto ste boli e, veľmi náročným šéfom. Vaša integrita je vás definuje. Ako som už povedala, boli ste veľmi nároční riadiacim pracovníkom na svojich pozíciách a moja otázka je táto. Aká je vaša najväčšia výhoda vzhľadom na, na vašu kariérnu cestu? Už ste spomenuli kľúčové bondy, ale vidíte nejaké i slabé stránky, niečo, čo by mohlo vaše aktivity oslabiť v rámci uh, súdneho, uh, v rámci, pardon, účtovného dvora. A kolegy, odsok für zwei Ďalší kolega na dve minúty. Ďakujem Pani przewodnicząca. pekne. Kolega. Napriek teda tým kritickým hlasom sa chcem e, nechcem sa k tomu vrácať, pretože je tu všeobecný rešpekt ku vašej kariérnej ceste a k vašim skúsenostiam. Ja náhodou viem, že mnohí bývalí i súčasní zamestnanci Najvyššej auditorskej rady e, s rešpektom hovoria o vás. A to sa tiež týka Poľského národného parlamentu. To ste nespomenuli, ale bol ste i podpredsedom a predsedom tohto parlamentu. Nie je pravdou, že by ste boli členom exekutívneho orgánu, ktorý by patril eh, k strane PIS v Polsku. Ste členom E, strany právo a spravodlivosť v Polsku. U nás v Polsku, pokiaľ ide o volebné zoznamy, ak ste chceli byť e, kandidátom, bolo treba byť členom strany Otázka znie, aké sú vaše názory na nárast e, efektívnosti práce účtovného dvoru vzhľadom na situáciu, ktorú máme v Európskej únii. Na dve minúty kolega Celera. Kolega Vojčechovský, poprvé, v prvom rade vám chcem poblahožovať, ale musím ísť trošku do minulosti, keďže ste viackrát nezávislosť ako sudca e, ste zdôrazňovali, boli ste sudcom 1980 a pritom e, v decembri 81 e, v Polsku bolo stanné právo, mnohí z opozície boli zatknutí alebo vykázaní do exilu. Mnohí moji priatelia, my všetci vieme, že spravodlivosť v komunistických štátoch nebola nezávislá, ale v službách komunistickej strany. Môžete vylúčiť, že ste sa podielali niekedy na postupoch, kde opoziční predstavitelia boli pred súdnymi e, inštanciami a museli, boli potom buď zatknutí, alebo museli ísť do exilu? na dve minúty, minúty pán kolega Novakov. Len krátka otázka. E, pokiaľ viem, Polsko je najväčší čistý prís, príjem, príjemca z rozpočtu EÚ. Dostáva oveľa viac, než poukazuje. To je veľmi citlivé tým pádom na kontrolovanie použitých prostriedkov v národnej správe, v výročnej správe za rok 2015 sa hovorí, že preverenie, že e, kontrolné systémy ukázali nedostatočné hodnotenie e, primeranosti nákladov v Polsku. A vy, polský, ako polský občan, mi dovolíte sa určite spýtať, ako nás vy chcete ubezpečiť, že budete objektívni, keď ide o evaluáciu použitých prostriedkov z EÚ. Že budete e, objektívni, ak chybovosť je, či bude správna. Ďakujem. Kolega Vistensen, dva minúty. Ja chcem povedať len pozorovanie, že hoď niektorí z vás žiadajú e, e, nezávislosť a že treba byť Európan. Mali by ste byť jedno alebo druhé. Veľmi krátko sa spýtam. Mám dve otázky. Prvá, ako budete vedieť e, e, implementovať opatrenie proti podvodom, o ktorom ste hovorili ešte v polskom kontexte, teda na európskom kontexte. A druhá otázka, ako zabezpečíte, že sa európske prostriedky budú lepšie používať, ako sa ukáže pridaná hodnota, že e, rozpočet sa e, dobre použije. Ďakujem. Na dve minúty pán kolega Liberacký. Ďakujem pekne. Ja som mal tú čest s pánom Vočechovským eh, spolupracovať. Ja som vtedy bol v polskej vláde. Povedzte prosím úprimne, čo je vaša najväčšia slabina? Sledom na všetky tie otázky, ktoré sme vám tu položili. Hovoríme o účtovnom dvore ktorý e, súvisí s ďalšími e, súdnymi inštanciami, napríklad ústavným v Polsku. Ak sa do praxe uvádzajú rozhodnutia e, účtovného dvoru, aká bude vaša úloha a ako budete zlepšovať spoluprácu s podobnými inštanciami v ďalších členských krajinách, tiež s Polskou. Pán kolega Kuzmiuk. Ďakujem veľmi stručne. Vážený kandidát, hovoríme, sa, hovoríme o vašich skúsenostiach, hovorili ste o, va- o vašich skúsenostiach, pracovali ste v Európskom parlamente, v Polskom súdnictve, boli ste prezidentom e, najvyššieho auditorského orgánu v Polsku po 8 rokov ak by vás vybrali na túto pozíciu, aký typ skúsenosti z vašej práce by ste radi previedli do praxe práce účtovného dvoru? Ja, Wojciechowski, jetzt müssen Sie das Kunststück fertig bringen. Ich kann Ihnen nicht... Pán Vojčechovský, nemôžem vám dať viac ako 10 minút. Musíte teraz nejak umelecky to všetko dokázať zodpovedať. Začne možno odpovedou na otázku pána Liberackého. Ďakujem vám za vašu otázku. Prepamätám si, že pred 20 rokmi pán Liberacký bol ministrom dopravy v Polsku, člen polskej vlády. Ja som bol predsedom eh, auditorského eh, úradu. Pán Liberacký si dobre pamätá určite, že bola to situácia, kde minister medzinárodného obchodu musel opustiť svoju pozíciu po veľmi kritizovanej správe, veľmi kritickej správe do Rady dozornej. Bol to pritom minister z mojej strany. Bol som členom tej strany, ľudsk- Polskej ľudovej strany, on, ktorá ma navrhla na tú pozíciu. E, a o rok znova som e, odprezentoval veľmi kritickú správu, ktorá bola dôvodom prepustenia tohto ministra. Pán Liberacký si tú otázku dobre pamätá. Bola tu, e, tu otázka týkať sa, sa mojich aktivít ako sudcu počas po komunistickej doby v, e, v Polsku na vyššie stanného práva. asi tu nie sú členovia polnospodárskeho výboru, ale v roku 2006 ako člen e, polnospodárskeho e, výboru bol, sme mali ako výbor návštevu v Polsku. Stretnutie sa odohralo na Polskom vedeckom inštitúte e, boli tam vedci, farmári, členovia e, poľnospodárskeho výboru a počas tohto stretnutia jedna z vedkyň z tohoto inštitútu prišla za mnou, mňa to prekvapilo, dala mi kvety. Veľmi ma to prekvapilo, bola to e, žena a bolo to počas vojnového štátu, štatútu stavu v Polsku, kedy bola zatknutá policiou a ja ako sudca som rozhodol, aby ju prepustili. To bola len jedna z politických otázok, ktorá mi bola daná ako sudcovi. Inak som nemal nič s politickými prípadmi. Moja minulosť ako sudca je jasná, všetci to vedia, bol som v rovnakom regióne, kde som bol sudcom, som bol aj, aj politikom, nikto sa na mňa nestiažoval ako na sudcu. V tomto mám e, kľud. Opätovne chcem, by som chcel sa spýtať, alebo teda povedať, že e, interné politické otázky v Polsku nie sú tu na diskusiu. Chcem však ešte raz vyhlásiť, nie som proti nezávislosti súdnictva. Môžem len dodať, že bol som jeden z tvorcov plnej nezávislosti súdneho e, systému. Bol som členom Národného Bol som e, zvolený sudcami. Bol som jedným z deviatich e, sudcov Bol som zvolený ako jeden z deviatich sudcov v celej krajine. Bol to začiatok plnej, e, plnej nezávislosti súdnictva. To sa v Polsku nediskutuje. Sem súdnictva by mal byť nezávislý. Nie, o tom sa nediskusuje. To však neznamená, že sudca e, nemôže byť kritizovaný. Máme právo kritizovať všetky aktivity. Nie sú oslobodené od kritiky. Ako môžem prispieť? E, najzaujímavejšie by mohla byť moja skúsenosť v boji proti korupcii. Veľmi zaujímavý e, postup, metodológia identifikovania rizika korupcie v praxi Najvyššieho súdneho dvoru, e, alebo teda Najvyššieho auditorského orgánu. V každej výročnej správe môžete nájsť špeciálnu kapitolu je tu množstvo zaujímavých e, odporúčaní. E, jeden z príkladov Bola tu kritizovaná správa e, nášho orgánov, pokiaľ ide o stav e, štátom vlastnených pozemkov. Je tu štátna agentúra, ktorá predáva pozemky e, polnospodárom. Táto správa sa výrazne kritizovala, že je to oblasť potenciálneho rizika korupcie, pretože je tu príliš veľa rozhodovania, konflikt záujmov, nedostatok transparentnosti, slabý kontrolný systém. To, a to bol dôvod, prečo poľský parlament sa rozhodol zastaviť uh, A teraz sa vlastne využili tie e, odporúčania tohoto kontrolného e, orgánu. Rovnaké praktiky možno chcem budúcich kolegov e, len povzbudiť, aby boli aktívnejší v protikorupčnej oblasti. Toto systematické identifikovanie rizika korupcie je veľmi dôležité. Môže to byť môj osobný príspevok k súdu. ako lepšie minúť prostriedky. Bolo veľmi zaujímavé, bola to veľmi zaujímavá prezentácia pána Kaldejru, predsedu Európskeho dvora auditorov. Eh, na zasadnutí, na zasadnutí v novembri v Štrasburgu pán Kaldera povedal, že potrebujeme nový prístup nový prístup, ktorý bude rešpektovať poprvé že tieto výdavky musia byť lepšie koordinované s dlhodobými strategickými prioritami a po druhé musia byť lepšie zamerané na krízovú situáciu. Je to veľmi dobrý názov, pretože niekedy nemáme víziu našej politiky. To je problém v polnohospodárstve. Nie je jasná vízia toho, čo chceme dosiahnuť. Chceme viacej produkcie alebo menej. E, reforma e, trhu s cukrom e, a podobne. Neexistujú skutočne žiadne presné vízie politiky a to je dôvod, kvôli ktorému sa finančné prostriedky nevynakladajú náležitým spôsobom. Malo by to byť lepšie koordinované. Veľmi dobrú myšlienku prezentoval pán Caldeira. A krízová situácia treba lepšie podporovať európskych občanov, a pomáhať im v krízovej situácii. Treba zlepšiť tieto aktivity únie. Spravedlňujem sa, možno niektoré otázky som nezodpovedal, ale ďakujem veľmi pekne. Rád by som opätovne ja by som chcel byť auditorom. Ja toto rozhodnutie zvažujem veľmi vážne. Nezávislá pozícia to je moje prirodzené prostredie, prirodzenejšie ako politika. Mojou prvou úlohou je byť nezávislý a ešte opätovne vyslovujem, že nemám problémy s nezávislosťou a nezávislým vykonávaním mojich povinností v rámci Európskeho dvora auditorov, ale rozhodnutie je na vás. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne aj vám. A takéto vypočutie nemá každý za sebou. Slovo má ešte raz spravodajca pán Šoltes, nech sa páči. Eh, <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Skutočne za to, že Polsko, naozaj za to, že Polsko je taká eh, veľká krajina, tá rozpráva bola taká dlhá a podrobná. A ja nechcem to ďalej predlho, predlčovať a analýza prebehne neskôr, takže je to skôr, skutočne jedna z veľmi dôležitých eh, úloh a podmienok výkonu práce Európsko dvora auditorov je nezávislosť, no a e, skutočne je potrebný aj e, talent e, na to, aby večer si človek mohol lahnúť ako straník, príslušník strany v politike a ráno sa zobudiť ako nezávislý expert. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A Pokračovať bude kolega Abela eh, z, Marty, z Malty. Nech sa páči. Jetzt, uh, genau. Ja, genau. No. Thank no. you. Herzlich willkommen. Können wir, please, please. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, utižme sa. No, pán Abela, ospravedlňujeme sa za meškanie. Ospravedlňujeme sa. Máte slovo, nech sa páči, na 5 minút. for your presentation. Madam Gessler, ladies and gentlemen, members of the European Parliament's Budgetary Control Committee. Vážená pani Gressle, dámy a páni, vážené uh, poslankyne, poslanci, členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu. Yeah. Yeah, si dať dolu sluchadlá. Áno, ospravedlňujem sa. Ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa veľká česť, keď premiér Malty ma informoval pred čistými týždňami, eh, že ma chce navrhnúť ako člena dvora auditorov. Eh, oznámil mi, že to tak urobil, pretože má, má vo mňa veľkú dôveru a dôverujeme, že budem rešpektovať a brániť princípy nezávislosti, integrity a cti, ktoré, ktorými sa riadi práca Európskeho dvora auditorov. Dnes tu stojím pred vami a aby som zodpovedal všetky vaše otázky s cieľom získať rovnakú dôveru Európskeho parlamentu a tohto výboru. During the whole of my public life, Účasť celého eh, verejného života, odborného života, eh, chcel som odpovedať eh, na tú väčšinu otázku quicus todes, ipsos custodes. To znamená, kto má e, strážiť a dozerať na našich dozorcov, ako dohliadať a zaistiť, aby sa vlády správali zodpovedne voči svojim občanom. A to tiež znamená, ako zaistiť, že peniaze, ktoré poskytujú daňoví poplatníci, sa vynakladajú korektným spôsobom v súlade s jasným, a jasne definovaným cieľom. Ja sa snažím zodpovedať na túto otázku nie len slo- slovami, ale aj mojou odbornou verejnou prácou v mene jednotlivcov a skupín občanov dlhé roky vlády ja som bol eh, beriem vlády, štátne inštitúcie na zodpovednosť. Ja som sa v v mojom odbornom živote sústredil eh, na kontrolu dodržiavania e, dobrých administratívnych alebo vládnych rozhodnutí, e, ktoré by inak negatívne ovplyvnili kvalitu života mnohých občanov. Všade v Európe e, vidíme narastajúcu nedôveru ľudí voči vládam a finančným inštitúciám. V takejto situácii nedostatok správneho finančného manažmentu vedie k dojmu, že demokratické inštitúcie nefungujú správne. Všeobecný pocit hospodárskeho, hospodárskej nespokojnosti podporoval rozmach a nedemokratických politických zoskupení a hnutí. Zlá správa peniazy daňových poplatníkov spochybňuje celý demokratický systém. Dohľadom na to môžem povedať, že máte iste pre mňa niektoré legitimné otázky. Ja najskôr by som chcel povedať, že E, teda či prinesiem pridanú hodnotu e, činnosti dvora auditorov, aj keď som nikdy nebol e, členom oficiálneho auditorského orgánu. Ako právnik som sa zameriaval na ochranu práv občanov Malty vo všetkých aspektoch práva a sférach občanských práv. Zaoberal som sa rôznymi aspektami verejných financií v kontexte dobrej správy so špecifickým cieľom brániť záujmy občanov a tento praktický aspekt obohatí eh, prácu dvora auditorov v verejnom živote. Som vždy eh, preukazoval integritu, nezávislosť, keď išlo o, odpovedanie na náročné otázky. Ja som si zachovával integritu a nikdy som nemal eh, strach príjmať správne rozhodnutia aj napriek kritike. A ja si uvedomíme, že sa zaujímajú správy, ktoré boli o mne zverejnené na Euraktiv. Ja nemám čo skrývať. Rád by som povedal, že nikdy, nikdy som neurobil nič, čo by porušovalo zákon a právo. Ja musím povedať, že táto negatívna časť správy bola zverejnená vo verejnom verejnej sfere len dva týždne pred voľbami 2013 na Malte No a obsahuje to nahrávku, úryvky nahrávky, o ktorej som nevedel. Bolo to bez môjho vedomia nahraté na zasadnutí s členmi strany, kde som trval na tom, že nikdy nebudem tolerovať porušenie zákonov alebo podobné správanie akýchkoľvek členov strany. Po zverejnení som ochotne šiel na policajný komisariát bez obav, že budem vyšetrovaný, pretože som vedel, že som neurobil nič nesprávne, nič zle a nič som neurobil na porušenie zákona. E, deň potom mi policajný komisár vysvetlil, že nič e, nezistili a celú záležitosť, celá záležitosť bola zastavená. Do dnes a do dnešného dňa aj komisár a e, policajný prezident vyhlásil niektoré dokumenty, ktoré som už E, to sú dokumenty, ktoré som vám už e, niektorým z kolegov rozdal, ktoré ukázali, že nebude nič proti mne vedené. Nuž a bolo by pre mňa veľkou cťou, že budem členom Európskeho dvora auditorov a robím všetko v súlade svojim najlepším svedomím, vedomím a medzi inými trvám na tom, že budem svoju silu využívať na dodržiavanie cieľov. No a ja vás dúfam, že svojimi odpovediami vás presvedčím o tom, že budem rešpektovať a brániť princípy, ktoré sú dôležité pre kredibilitu a reputáciu dvora auditorov. A dúfam, že to bude tiež súčasťou základu pre efektívnu eh, spoluprácu s parlamentom. Bude to pre mňa veľká česť, že budem vykonáva činnosť Euró- člena Európskeho dvora auditorov, dvora, ktorý dozerá na európske financie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva spravodajca pán Šoltes, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. No, skutočne my sme si presne skontrolovali e, celú kandidatúru e, členstvo dvora e, auditorov e, kandidáta pánu Tonyho Abelu a uznávame, že životopis a informácie nemôžeme, nemohli sme potvrdiť skúsenosti v oblasti auditu. On sa venoval hlavne politickej činnosti, bol právnikom posledné 30 ročia, ale byť to výzvou pre váš životopis, že neukazuje veľmi jasne skúsenosti z auditu. Takže k vašej profesionálnej kariére s ohľadom na nedostatok skúseností, riadenie a audite verejných financií, by som sa rád spýtal, prečo myslíte, že ste vhodným kandidátom na vysokú pozíciu člena dvora auditorov? Prečo ste sa rozhodli kandidovať? A druhá otázka je s ohľadom na kandidatúru máte za sebou dlhú kariéru ako národného politika. Ako ste nás mohli presvedčiť, že budete konať nezávislo a ktoré z vašich predchádzajúcich rozhodnutí v vašom profesionálnom živote môže potvrdiť takéto správanie v každom prípade v rámci vašej politickej kariéry spolu zakladali jednu z politických strán. A to moja posledná otázka. Aký je váš názor na podporu etiky, ekológie a efektivity v sektore verejných financií. Ďakujem pekne. Pán Abela, nech sa páči. Čo sa týka mojich skúseností, Povedal som na úvod, že nikdy som nebol, nepracoval v externom orgáne pre audit, ale ja musím najskôr povedať celkom jasne, väčšinou som sa veroval právu. Keď som bol politika, tak som sa sústredil, alebo celý môj život je o práci právnika. Ja som každodenne pracoval ako právnik a väčšinou som sa špecializoval na Eh, rozhodnutie vlády, a obranu občanov, a boj proti predsudkom, s ktorými bojujú vždy, keď eh, vláda prekročila svoje právomoci alebo svoj mandát. No a ja sám som v širšom zmysle slova bol auditorom a ja som kontroloval, keď eh, som kontroloval vlády, nemenné orgány. No a rád by som doplnil ešte jeden historický aspekt tejto otázke. Ak sa nemýlim, nie je tu žiadne porovnanie, tak zakladateľ alebo zakladatelia zakladateľ ECA bol Eigner, ktorý sám bol právnikom. Samozrejme sa s ním nechcem porovnávať. Okrem toho, môj predchodca bol v podobných okolnostiach vlastne ako ja, bol právnikom, odvedol vynikajúcu prácu a rád by som pokračoval v jeho stopách. A ďalej by som rád hovoril, aká sa nemýlim, je to odsek 9 e, medzinárodnej peer report, kde sa hovorí, aké by mali byť kvality auditu. A keď si prečítame prejavy pána Caldieru, tak vždy, vždy ktorí obohacujú prácu dvora auditorov. A ja som odhodlaný a viem, že moje skúsenosti, hlavne právnika, ale tiež ako politika, aj keď nikdy som nebol v parlamente, ja ako právnik som vždy bral orgány za zodpovednosť a viem, že mám schopnosti prisieť práci dvora auditorov. A keď ste hovorili o mojej politickej kariére, Áno. Bol by som rád, aby bolo známe, že nikdy som nemal strach pred kritikou ani tej strany, ku ktorej patrím, ani do dnešného dňa. Ja som nikdy eh, sa nebal kritizovať akékoľvek rozhodnutia vlády, aj keď eh, vláda nebola moja politická rodina. A toto som demonstroval za ostatné 3 roky. A ja sám som eh, pricela vládu za vydanie stavebného povolenia na území, ktoré podľa mňa malo vysokú ekologickú hodnotu. Ja som kritizoval vládu a dokonca aj vlastnú stranu kritizujem vo vláde. To som preukázal, dokázal a môžem vás uistiť, že sa nezlaknem kritiky nikoho, kto by aká budem mať pravdu, aj keď, alebo kto sa bude míliť, aj keď patrí k mojej politickej rodine. No čo sa týka mojej nezávislosti, ja sa vždy snažím udržať si vlastnú nezávislosť počas celého života a otázky e, v dotazníku, že som príjmal rozhodnutia, ktoré boli veľmi náročné. Ja skutočne si myslím, že nezávislosť a integrita v živote sú dve dôležité súčasti, aby sme presvedčili ostatných o úprimnosti a korektnosti. Toho sa, sa vždy držal a to budem aj ďalej praktizovať, kdekoľvek budem, či už v tejto pozícii, aj keď eh, budem potvrdený, tak budem pokračovať v tejto línii, kdekoľvek eh, budem, vždy som toto robil a budem tak aj pokračovať a dúfam, že sa mi podarilo odpovedať naše otázky. Es gelten, gelten die bekannten Spielregeln und die äh, Ďakujem pekne. Áno, takže aj pre tohto posledného kandidátu tá platia tie isté pravidlá ako pre predchádzajúcich. Páni tlmočníci nám dajú ešte dodatočne 10 minút, takže na neskôr 12.40 musíme skončiť. Nech sa páči kolegyňa, ďakujem pekne. Pani predsednička, pán kandidát na e, člena dvoru auditorov pán Abala. Vo svojich odpovediach dotazníku hovoríte o súčasti svojich skúseností v období roku 1997, kde ste boli starosta jedného väčšieho mesta na Malte. Čo je v podstate nejakých 10 tisíc obyvateľov. Myslíte, že to sú relevantné skúsenosti? Prečo to vôbec je v tom životopise, táto zmienka? po druhé a ne, nehnevajte sa, ale ja sa musím k tomu vrátiť. Ten prípad, o ktorom sme boli informovaní, sa týkal aj kokainu na Malte a naďalej je to kontroverzný prípad ako sa zdá, tak ako keby nechcel zakapať. Takže to by e, bola naozaj veľká prekažka pre vašu kandidatúru. Musím sa vás teda spýtať, ako alebo čo očakávate? Chceme vedieť, čo sa tam vlastne stalo v tom prípade. Ako očakávate, že to, čo nám hovoríte, je pravda? Že, vás, že vám budeme veriť? A po tretie, takisto vo dotazníku hovoríte o tých troch základných princípoch dobrej správy veci verejných, čiže transparentnosti, zodpovednosti voči verejnosti a tak ďalej. Pred jedným rokom ste v jednom prejave povedal, že keby ste mali robiť niečo tajne, aby ste obohatil ľudí, tak by ste to urobil. Je to pravda? A pokiaľ áno, tak čo ste tým konkrétne myslel? Pretože ako kandidát na pozíciu v dvore auditorov, by ste používali tie isté postupy aj tu, alebo nie? Ja som dosť zmetený z tohto, takže poprosím vás, aby ste mi to e, vysvetlili. Pani Ayala Sender, pani predsedníčka, je pravda, že Vy ste boli najzávislejší zo všetkých kandidátov, ktoré sme tu teraz videli, najnezávislejší, pretože e, na akomkoľvek funkcii, ktoré ste boli, e, ste boli nezávislí, e, na rozdiel od ostatných kandidátov a takisto ako aj právny expert, ako ja aj my s kolegami musíme povedať, že dvor auditorov, to je vlastne e, ich úloha, je overovanie e, zákonitosti, ako aj legálnosti rozhodnutí prijatí na Európskej únii. E, takže myslím si, že toto je zásadná vec. Vy ste sa hlavne venovali vo svojej kariére obrane občanov. Myslím, že táto skúsenosť vidno veľmi dôležité Eh, skúsenosti, ktoré ste nabrali práve v tejto oblasti, keď ste, hra, keď ste o, eh, o, eh, bojovali za ohrozených spoluobčanov, bojovali ste za nich v jednotlivých procesoch a tak ďalej. Toto je pravda. Je potrebné takisto spomenúť aj to, čo povedal kolega z 1. februára 2006. Ten proces veľmi dobre vieme, aký tam bol prípad, ktorý sa týkal Malty a využívania eh, jednotlivých prostriedkov. Mohli by ste nám vysvetliť viacej ten prípad, eh, ktorý som práve spomínala. Ako veľmi dobre viete, už to bolo častokrát spomínané takisto aj v tlači eh, v súvislosti s Maltou, takže potrebujeme vedieť, aby takéto a ubezpečiť sa o tom, že takéto útoky nebudú pokračovať. A pokiaľ ide o ďalšie dokumenty, kde sa hovorí o tom, ako môže Európsky dvor auditor nám umožniť a napomôcť, e, aby e, sme sa stali populárnejšími e, v očiach našich spoluobčanov. Ako by ste to vy videli na, v, s výhľadom a takisto aj na absolutórium, ktoré je vydávané každý rok? Ako budeme môcť takto získať dôveru našich občanov na základe rozhodnutia absolutóriu? ktoré sa týka každoročne európskeho rozpočtu. Ďakujem pekne a teraz kolegyňa, kolega Ešvarc, dve minúty. Pán kolega Abela, mňa zaujíma vaša vízia do budúceho smerovania alebo vzhľadom na budúce smerovanie Európskeho dvora auditorov. Ako viete, ide nám hlavne o tie performance-based budgeting. Chcem sa spýtať, akým spôsobom by eh, dvor auditorov mohol podporovať túto iniciatívu a akým spôsobom by dvor auditorov mohol zohrať dôležitejšiu, výraznejšiu úlohu pri uh, podpore takého lepšieho vynakladania prostriedkov. Pani Dlabajová, nech sa páči. Ďakujem, pán kandidát. Ja mám niekoľko rýchlych otázok, ale sú veľmi dôležité. Vo vašom životopise vidím, že ste menili svoju Mm, účasť v politických stranách, Labour Party, potom to bolo strana zelených a tak ďalej. Chcem sa spýtať, ako výbor KONT, Európsky parlament a európsky občania môžu byť e, si istý tým, že urobíte správne rozhodnutie, čiže to bude nestranné a nezávislé. Vy ste minulý rok napríklad boli konzultantom e, viacerých ministrov vo vašej vláde a to, čo je v dotazníku pri otázke 13, tam hovoríte, že nemáte žiadne problémy s korupciou a pokiaľ niekto z vášho členského štátu sa bude niečo takéhoto sa ho bude niečo takéto týka, tak nebudete mať žiaden problém nahlasiť ho príslušným úradom. My poslanci každý deň čítame správy z jednotlivých členských štátov a vieme, že pred niekoľkými týždňami došlo k eh, k demonstráciám na Malte práve proti inštitucionálnej korupcii. Takže chcem sa spýtať, aký bol ten nekompromisný spôsob, akým ste poradil e, premiérovi a máte pocit, že ste urobili dosť pre boj s korupciou vo vašej krajine? A potom ešte moja posledná otázka. Mám výhodu, že tu sedím vedľa vás. E. Myslím, že vy ste asi najtemper, najtemper, najkvalitnejší kandidát, eh, ktorého sme tu mali, hlavne v porovnaní s kandidátmi zo severských krajín. Vy počas svojej kariéry ste boli predmetom mnohých stiažností, pokiaľ ide o vaše chovanie v súdnej sieni. Eh, dvor auditor potrebuje entuziasmus, ale entuziasmus musí byť vždy trošku obmedzený. Ako môžete ubezpečiť výbor kont parlamenta a našich občanov, že ste schopní zastupovať profesionálne? nás a že ste schopní obmedziť teda tú vašu prírodzenú temperamentnosť. Pán kolega Liberocký, dve minúty, alebo teda menej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť eh, hovoriť kratšie. Prvá pytanie, či... Možno, že <clears throat> pár sekúnd iba. Prvá otázka sa je tá, či si uvedomujete alebo uznávate že e, e, či naše metódy boja proti e, korupcii sú postačujúce. Minimálne jeden prípad dokazuje, že naše prostriedky sú nepostačujúce. Spomenul sa to už jeden taký príklad. Máme tu policajné správe. Prečo, prečo tento prípad je takto oživený? Nuž preto, pretože ste tu vy dnes tento prípad, <clears throat> keby ste tu neboli, by vlastne zapadal prachom. Spomínali ste, že máme tu teraz krízu e, dôvery vzhľadom na finančné spravovanie, pokiaľ ide o budú, vašu potenciálnu budúcu úlohu. Vy ste spomenuli tú e, pridanú hodnotu. E, povedzte nám aspoň jeden dôvod, pre, prečo e, e, máme veriť tejto prírodnej hodnote. Určite ste budete mať k dispozícii celý, celý kontingent právnikov, ktorí pre vás budú pracovať. A vy budete sa mať usilovať o to, aby všetci občania mali lepší život, nielen niektorí, všetci z nich. Mám trošku pochybnosti. Vaša kariéra, vaše skúsenosti. Vrátim sa k tým e, kazetám, ktoré boli zverejnené v roku 2013. Stále neviem, o čo presne išlo. Ak ide o to, že, eh, že ak eh, tu nebolo na problematika drog, tak prečo niektorí prečo niektorí ľudia museli opustiť eh, stranu, prečo ste sa roz, rozišli s niektorými členmi strany. Prečo sa na to pýtam? Pretože Pointa v tej veci je v tom, že sa tu vyvíja tlak na, na nezávislé verejné inštancie. Vy sa uchádzate o pozíciu v rámci dvora auditorov. To je nezávislý orgán, ktorý má odolávať akýmkoľvek tlak, tlakom, ale ten prípad je stále nejasný a mám tu vážne, vážne pochybnosti, pokiaľ ide o vašu schopnosť byť nezaujatý. Ja, vielen Dank. You have 10 minutes, please. All the questions. It seems that this um, Odpoviem na všetky otázky. Zdá sa, že táto správa v Euroactive legitímne a úplne správne, je vlastne príčinou všetkých týchto otázok. Dovolte mi, aby som k tomu niečo povedala. Pán Celenár povedal pravdu. Malo to dopad na tlač na Malte, ale potom, ako bolo všetko verejne vysvetlené, tak eh, keď som na tlačovkách vysvetlil, že všetko to bolo vytiahnuté z kontextu, že sa to stalo 3 roky predtým a v skutočnosti som neurobil nič, čo by bolo možné posúdiť ako porušenie zákona. Nič také. Ja som sa len snažil vysvetľovať, e, že to súvisí s tým, že dva roky predtým som takisto riadil ďalší klub a vždy som sa snažil o to, aby nikto neporušil zákon. Bol som dokonca vyšetrovaný policiou a a aj tu výsledok bol taký, že, že to nebolo odôvodnené a že bez ohľadu na to, že som to všetko verejne vysvetlil, tak som bol vyšetrovaný a ale výsledok bol taký, že som ni- nič e, proti zákona neurobila. Pokiaľ ide o moju nestranosť, som aj konzultant premiéra som jeden z jeho poradcov a nikdy som mu neradil v tých veciach, ktoré sa teraz dejú na Malte, pretože to, čo sa tam teraz deje, to nie je na mňa, aby som to posudzovala. Pokiaľ budem potvrdený vo funkcii, tak samozrejme nebudem politicky kritizovať veci, ktoré sa tam teraz dejú. Ale pokiaľ ide o niečo, čo nie je správne a keď sa to deje, tak je potrebné k tomu zaujať stanovisko. A pokiaľ ide o moje znalosti ohľadom princípov, výkonnosti, auditov, áno. Ja som sa vždy zaujímal o vývoj spôsobu, ako dvor auditorov kontroluje, ako realizuje kontrolnú činnosť a hlavne ma zaujal ten výkonnostný audit, ktorý je iný ako iné externé audity, je veľmi rigorózny. Tento audit, keď si prečítate správy, tak ako i výsledky týchto správ dvoru auditorov podľa týchto princípov, tak vidíte, že tu máme niečo veľmi markantné, niečo veľmi dôležité. Samozrejme, aj tu by som mohol pokračovať, ale dajú sa veci ešte vylepšiť. Je to vývoj, aj pokiaľ ide o tieto audity. Európske inštitúcie v súčinnosti s parlamentom tiež chcú splniť Európu ciele eh, Európy 2020 a musia pochopiť, eh, ako funguje správa veci verejných a aká je hodnota peňazí v záujmoch me občanov. A k tomu by som chcel prispieť. Ja si myslím, že sú tu prípady, kedy výkonnostný audit by mal toto vysvetliť a malo by to pomôcť aj a malo by to byť v prospech získania väčšej dôvery v európske inštitúcie. Takýto audit by mohol byť nástrojom na to, aby ľudia pochopili, že Európska únia pracuje pre lepší život, za lepší život, za lepšiu kvalitu života európskych občanov. Pokiaľ ide o politiku a stranickú činnosť, Nikdy som nebol e, za konkrétnu stranu od, rokoch, od roku 1999 a tak ako som to spomenul v formulári, e, som si už e, vtedy sa rozhodol, že nemôžem ďalej zostať v Labour Party kvôli nejakým nežiaducim veciam, alebo život musí pokračovať, tak som spolu založil inú alternatívu a tá stále ešte funguje veľmi zmenila maritskú politiku, hlavne pokiaľ ide o zodpovednosť a tiež e, politiku v tejto oblasti. Ja som vtedy viedol kampaň za zavedenie zákona o financovaní politických strán. A tieto zákony boli prijaté iba pred 2,5 rokom, keď som bol tým poradcom premiéra. Ja som sa snažil ich nepresadzovať, pretože som veril, že bez týchto zákonov nemôžeme posilniť demokraciu na Malte a konečne ich máme. Ja ak by som sa stal členom dvora auditorov, tak e, si myslím, že nebude v mojej kompetencii komentovať to, čo sa deje v politike na Malte. A ešte teraz k vašej otázke. Boli tu dva okamíhy, e, ktoré boli spomenuté v mojom živote. Jeden od pána Sermana a druhý spomenul ďalší kolega člen výboru, keď som bol citovaný, že bola to tá beta, že pokiaľ môžem niečo urobiť pre ľudí, tak eh, aj prezradím tajomstvo. Ja si myslím, že kvalita života občanov to je niečo, čo musíme všetci podporovať. A, a niekto povedal, že uh, nejde o to, že či to urobiť verejne alebo tajne. By som to robila aj tajne, ale ide po, o to, že pokiaľ vám ide o cieľ, čiže keď chcete zlepšiť kvalitu života ľudí, tak to je to najdôležitejšie. To boli zase moje vety, ktoré boli vytrhnuté z celého môjho prejavu a k tomu, čo ste povedali vy o moje chovanie v súdnej sietni. To máte absolútne pravdu. Boli okamihy, kedy som bol potrestaný súdom, ale to sa stáva advokátom aj právnikom na Malte. Ja vás chápem. Ako ste povedali, je to otázka temperamentu, ktorý je možno trochu iný u nás. Ale keď idete na súd na Malte 3-4 krát denne, tak tam je to, je to úplne bežné, že že advokát dostane pokutu alebo je potrestaný za pohrdanie súdom. U nás to proste tak je. U nás tá právna diskusia je veľmi silná, temperamentná. Je to otázka našej právnej kultúry a všetci to určite poznajú, vedia, aký máme temperament. Ja som sa vždy snažil spolupracovať so všetkými, rozumieť si so všetkými, napriek tomu temperamentu, ktorý ste popísala. Ale čokoľvek by som mohol urobiť, aby som bol užitočný, aby som mohol podporovať transparentnosť a tiež e, zodpovednosť, tak si myslím, že Európsky účtovný dvor je tým správnym nástrojom a nie je možné len pracovať na tých štatutárnych produktoch tej výročnej správy, ale tiež je potrebné robiť aj lenský preview Je to to, čo môže ďalej pomáhať tak parlamentu, ako aj tým, ktoré sú v exekutíve, aby pochopili, že pokiaľ ide o implementáciu princípov výkonnostného auditu, tak to je tiež ďalší aspekt. Tu my musíme urobiť všetko preto, aby exekutíva zabezpečila, že európske peniaze budú mať pridanú hodnotu a k tomu práve ten výkonnostný audit pomôže, pomôže všetkým. Pretože pokiaľ nie sú výsledky, tak je to všetko k niečo, na nič. Len sa snažiť európsky rozpočet realizovať, keď nie sú výsledky. Ďakujem pekne a som si istá, že tá záležitosť s vašim temperamentom bude pochopená, že kolegovia v Luxemburgu si s tým určite poradia. Ešte na záver, pán spravodajco Igor, poprosím stručne, pretože už nemáme čas a pretože nám tlmočníci už utečú. Hvala za besedo. Sam bi eh, želel Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som na záver snad iba povedal, že to neplatí len pre otázky, ktoré máme teraz, ale ešte raz, tak ako som povedal na začiatku, zmluva o fungovaní Európskej únie, o kandidátoch na dvor auditorov hovorí, že tí kandidáti musia byť a musia mať skúsenosti z orgánov, ktoré sú certifikované na tú prácu a ehm, člen musí zaručiť nezávislosť bez akéhokoľvek pochybnosti. Ale to všeobecne platí o nezávislosti a transparentnosti. Platí k Svetý grál. Sice vieme, že existujú, ale niekedy sa len veľmi ťažko dosahujú. Ďakujem pekne. Tým pádom sme e, ukončili dnešné vypočutie do obednejší blok. Stretneme sa o 15. Ďakujem tlmočníkom za doplňujúci čas. Končím zasadnutie do 3. hodiny.